radšej by e, čím skôr ukončili fotografovanie a potom by sme to začali. Poprosím vás, aby ste sa posadili, aby sme tu mali ticho, aby sme mohli pozorne počúvať veľmi zaujímavé otázky a odpovede počas tohto zasadnutia. Tak poprosím vás ešte tlač, aby ste opustili túto miestnosť, pretože by sme to chceli už rozbehnúť. Can I ask everyone at the back, please? Poprosím vás všetkých vzadu, aby ste sa posadili. A bolo by dobre, ak by sa tu rozhostilo ticho. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, poprosím vás ešte raz, eh, aby ste sa svojich miest. Poprosím vás, aby tu bolo ticho, aby sme mohli začať toto dôležité vypočutie. Ešte raz vám pekne ďakujem. Je pre mňa ako predsedu výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov. Je pre mňa e, veľkou cťou, že môžem tu uvítať pán Michel Barnier, kandidáta na post komisára pre vnútorný trh e, na toto vypočutie počas dnešného odpoludnia. Chcel by som vám všetkým pripomenúť, že v súlade s usmernením eh, na schválenie Európskej komisie eh, parlament hodnotí dezignovaných komisárov na základe ich všeobecných kompetencii, eh, podpory európskej veci, kompetentnosti, ako hodnotenie mm, vedomosti pre príslušné portfóliu a komunikačných zručností. A toto je našim dnešným cieľom. A keď hovoríme o predpokladanom portfóliu, myslím si, že bolo by zrejme E, užitočné, aby sme to uviedli, e, keď e, uvedieme citát z venovaceho dekretu, ktorý poslal pán Barroso pánovi Barnierovi. A tam uvádza, že Európa potrebuje veľmi dynamickú, silnú komisiu, ktorá by mohla ponúknuť vedúcu úlohu a usmerniť e, prácu. A v tejto súvislosti dezignovaný komisár pán Barnier bude zodpovedať za novú dynamiku jednotného trhu a bude e, realizovať komisie, v komisie v oblasti finančných služieb, verejného obstarovania, e, voľného pohybu služieb, duševného vlastníctva a profesijných kvalifikácií. Som presvedčený, že budeme o tom e, veľa dnes počuť a chceli by sme to štrukturovať nasledovne. Pokiaľ ide o finančné služby, čo je e, veľmi dôležitá súčasť e, tohto portfólia, pani Sharon Bowles, ktorá je predsednička ekonomického výboru parlamentu, bude predsedať osobitnému zasadnutiu venovanému finančným služieb, ktorý začne v polovici alokovaného času a potom si vymeníme naše miesta. Toto vypočutie bude organizované nasledovne. Požiadame pána Barnie, aby e, e, e, vystúpil s úvodným vyhlásením počas asi 10 minút. Potom budeme mať hodinu 20 minút na otázky a najprv si vypočujeme príspevky jednotlivých politických skupín zastúpených v našom výbore. Teda budú vystupovať koordinátori alebo ich náhradníci. A chcel by som vyzvať E, e, e, k nasledovnému postupu. Budeme mať jednu minútu na otázku, potom pán komisár bude mať dve minúty, potom jedna minúta na následnú otázku a jedna minúta na konečnú odpoveď. Budem veľmi prísne dodržovať časový harmonogram, takisto aj pani Bolzová. Takže chceme zabezpečiť náležitú dynamiku a chcel by som vyzvať všetkých kolegov, aby ste kladli vecné, stručné otázky Eh, a takisto aj veľmi trefné doplňujúce otázky. A napokon pán komisár, eh, dezignovaný komisár, eh, vystúpi so záverečným slovom, potom pristúpime k ďalšiemu rokovaniu a chcel by som vám všetkým pripomenúť, že toto zasadnutie sa naživo vysiela cez internet a takisto bude neskôr k dispozícii vo forme televízneho vysielania a zápisnice. Toľko úvodom a teraz je pre mňa veľkým potešením, že môžem vyzvať pána dezignovaného komisára, pána Barniera, ktorého srdečne vítam v mene členov tohto výboru. E, v súčasnosti mm, pán Barnier prechádza e, sem e, počas posledných šiestich mesiacov bol členom nášho výboru. E, e, e, pán komisár, prvýkrát budem vidieť vás zo zadu. Obyčajne sa divom vám do tvare, ale som veľmi rád, že vám môžem odovzdať slovo. Nech sa páči. Uh, thank you very much, uh, uh chair, dear Mark. Uh... Ďakujem veľmi pekne, pán komisár pán predseda, musím povedať, že nesedím na tej istej stoličke, ale som veľmi rád, že som v tej istej miestnosti. Vážený pán predseda, pani predsedníčka, poslanci a poslankyne, dnes som predstúpil pre vás, pred vás ako muž, ktorý sa obracia na o, politikov a političky. Som politikom, ktorý o, si uvedomuje dôležitosť demokratickej legitimity ktorý si uvedomuje, aká dôležitá je kontrolná práca parlamentu a ktorý už dlho, tak ako aj vy, cíti záväzok pracovať pre Európu. A ja som ochotný kedykoľvek sa zodpovedať z tejto povinnosti. Začiatok tohto vypočutia je náročným okamihom a chcem začať trošku osobne. Bol som otrasený tým, ako skončilo francúzske referendum. Francúzsky ľud povedal nie Európskej ústave v roku 2005. A naozaj to sa ma veľmi, veľmi hlboko dotklo. E, existuje veľa dôvodov, prečo došlo k tomuto neúspechu, ale pre mňa to bolo vyjadrenie hlbokej nespokojnosti mnohých ľudí vo Francúzsku a bol to dôkaz toho, že Európa sa vzdialila od občanov. Jeden zo zakladateľov Európy chcel vytvoriť veľký spoločný trh, chcel, aby náš hospodársky a sociálny život bol spoločný. Bolo to želanie e, byť spolu, ktorý e, vyvieral zo záujmu spoločného žitia. Ak e, dovolíte, rád by som vám predstavil moje ambície a moju stratégiu na nasledujúce obdobie na nasledujúcich 5 rokov. Chcel by som obnoviť toto želanie, ale aj potrebu žiť spolu v globalizovanom svete, v ktorom sa teraz nachádzame. Tí, ktorí žijú a každodenne používajú a využívajú služby podnikov, by mali byť v jadre, v srdci spoločného trhu. Pán Harbor, budem sa E, venovať e, tým slabým strákam. Pán Mario Monti nedávno hovoril o únave na vnútornom trhu. Mojím cieľom, dámy a páni, je teraz v nasledujúcich piatich rokoch vyniesť nový elán do vnútorného trhu. Tvárov tvár krízy sme, kríze sme teraz zistili, um, aké dôležité je byť spolu. Je to lepšie, ako byť každý sám. Súčasný ekonomický a sociálny kontext zvyšuje tlak na všetky vlády. Ide o to, aby vytvorili krátkodobé riešenia na národnej úrovni. Ale napriek tomu vieme, že fragmentácia uh, vnútorného trhu je zlá pre hospodárskú súťaž, pre konkurencieschopnosť. Máme veľa spoločných pravidiel, samozrejme, ale ešte stále aj veľa prekážok pre o, obchod a veľa prekážok pre podnikov. A to nie je dobré pre občanov. Myslím, že by sme spoločne mali pracovať na tom, aby sme odstraňovali tieto prekážky. Navrhujem vám, aby sme spoločne pracovali na tom, aby sme uspeli, aby sme dokončili tranzíciu, tranzíciu prechod, ktorý sa začal už pred 20 e, rokmi tak, aby sme boli všetci jednak pre seba na národnej úrovni, ale aj e, pracovali pre všetkých navzájom na európskej úrovni. Barroso navrhol novú stratégiu, e, stratégiu 2020. Ja si myslím, že spoločný trh by mal byť v službách tejto stratégii. Mám štyri priority. V prvom rade je to dôvera, ktorú musíme posilniť a takisto ochrana vnútorného trhu. Vnútorný trh to nie je nejaký byrokratický výmysel, je to náš trh a týka sa nás dennodenne v našom živote. Musí ponúka tovary a služby, ktoré by boli prístupné každému v Európe a musí takisto umožniť európskym občanom a podnikom a plne vykonávať ich práva. Napríklad právo na spotrebu slobodnú a takisto dôveryhodnú spotrebu na európskej úrovni. Internet e, znásobuje ponuku a e, takisto tu máme elektronický obchod, ale na druhej strane musí existovať spoľahlivý právny rámec a spoľahlivé záruky. Právo žiť a pracovať v inej krajine ako v rodnej krajine. uznávanie kvalifikácií. Členské štáty už e, dva roky transponujú smernicu z roku 2005. Ak sa tak e, nestane plne, tak to oslabí európsky trh. 20 problémov, ktoré rieši sieť Solvit, e, sa týka presne tohto, o čom teraz hovorím. Chcem pracovať s príslušnými sektormi, aby Európania dostali naozaj tie profesné podmienky, ktoré očakávajú. Malé a stredné podniky chcem, aby plne využívali vnútorný trh. Smernica o službách by mala využívať všetok potenciál, ktorý môže. Je to e, text, za ktorý mu vďačíme najmä e, parlamentu, najmä sa to týka administratívnej spolupráce a jednotných kontaktných miest, ktoré sa vďaka tejto smernici vytvorili. Najväčším bohatstvom Európy sú občania a občianky Európy, ale aj ich e, vzdelanie, ich zručnosti a kreativita. My nechceme brániť výkonu týchto e, práv, ale my sa teraz, e, my žijeme v digitálnom svete a máme tu vedomosti, ale aj obsahy, ktoré sú prístupné veľkému množstvu ľudí a preto musíme prispôsobiť tento rámec, ktorý upravuje autorské práva a musíme lepšie e, takisto riadiť práva, ktoré sa týkajú internetu. Musíme takisto chrániť priemyselné inovácie. Náš systém patentov je zložitý a drahý a ja by som chcel završiť projekt európskeho patentu tým, že zmobilizujem všetky technológie, ktoré e, sú disponibilné dnes a Chceme takisto začať riešiť e, otázku jazykov a takisto otázku právnej ochrany. Hovoríme o tvorivosti, o inovácii a o tvorbe pracovných miest, ale to všetko sú veľmi krehké e, veci, ktoré ohrozuje práve falšovanie produktov, ktoré ohrozuje bezpečnosť aj zdravie občanov a takisto priamo škodí našim podnikom. Toto musíme všetko vykoreniť. Chcem vyvinúť Európske monitorovacie centrum pre falšovanie a chcem bojovať proti podvodom. Moja tretia priorita. Chcem, aby občania, ženy aj muži boli znova v jadre európskeho trhu musíme vytvoriť náš vlastný model hospodárskeho a so, pardon, trhového a sociálneho hospodárstva, ktoré bude v službách pokroku ľudstva a nie naopak. Musíme zlepšiť e, podmienky práce a života, musíme zabezpečiť prístup ku kvalitným verejným službám a musíme takisto umožniť občanom, aby si rozvíjali svoje vedomosti a svoj všeobecný rozhľad a kvalifikáciu. S mojou službou sa budem zaoberať modelmi vzájomnej spolupráce a budem premýšľať aj nad tým, ako by sme mohli vytvoriť Social Business Act, aby sme lepšie upravovali podniky, ktoré i keď majú zisk, bojujú proti exkluzii. No a štvrtá priorita, vnútorný trh musí rásť, ale ten rast musí byť spravodlivejší a ekologickejší, aj udržateľnejší ako predtým. Máme tu článok 9 Lisabonskej zmluvy o štúdiách e, dopadov, ktoré budú sociálne a environmentálne. Chcem využiť čo najlepšie 2000 miliard eur z verejného obstarávania, ktoré bude podliehať e, legislatíve o, o verejnom obstarávaní. A takisto chcem sa venovať aj o odmeňovaniu finančných pracovníkov vo finančnom sektore. To sa netýka iba bank. A tu mám na mysli aj prácu, ktorú budem robiť v spolupráci s ostatnými komisármi, napríklad v oblasti prístupu v obchode alebo v oblasti spravodlivého obchodu. Prepačte, že som prečerpal svoj čas o niekoľko eh, sekúnd ale chcem povedať na záver, že budem pracovať s vami a spolupracovať budem aj s radou ministrov, aj s ekosokom a výborom regionov. A teraz som ochotný odpovedať na vaše otázky a všetko upresniť. Well, Ďakujem veľmi pekne. Bol som voči vám zhovievavý. Dúfam, že ostatní rečníci nebudú až tak zaujímaví. Tak teraz otázky. Som rád, že môžem vyzvať Andreasa Švába, koordinátora skupiny EPP v otázkach vnútorného trhu, aby položil prvú otázku. E, milý kolega, dizginový komisár. Kompetent. Ja si myslím, že ste kompetentní a zodpovedáte sa tomuto výboru. Je veľmi dobré, že ste pred nás predstúpili. Toto je najdôležitejšia téma pre e, nás pre výbor na ochranu spotrebiteľa. Teraz ste popísali, čo chcete v nasledujúcich rokoch e, dosiahnuť s nami tu v Európe. Ale v minulosti som e, čítal niektoré diskusie alebo texty, v ktorých sa hovorilo, že vy ste blízky niektorým krajinám špeciálne, že máte určité prepojenia a samozrejme každý má svoju politickú minulosť, svoje politické presvedčenie. A ja sa chcem teraz spýtať, je to tak? Je pravdou, že sa nechcete nechať ovplyvňovať od žiadnej krajiny, od žiadnej politickej strany, ale ani od žiadnych finančníkov? Budete pracovať v záujme 500 miliónov občanov, aby ste vylepšili vnútorný trh? Eh, eh, milý Andreas, samozrejme nezabudám na kvalitnú prácu, ktorú sme vykonali spolu v tomto výbore. Ja som eh, musel opustiť samozrejme túto prácu, aby som sa stal komisárom, ale ja na to nezabudnem. na to, čo sme robili spolu za vašho predsedníctva, pán predseda. Vy ste spomenuli moju politickú angažovanosť. Je treba, aby sme sa lepšie e, spoznali. Takže samozrejme, angažoval som sa v politike 14 či 15 e, rokov a som na to hrdý. A ja veľmi rád som pomohol takému človeku, ako bol generál de Gaulle. Bol to človek pokrokový, mal humanistickú líniu. Je jedno, či bol pravičiar alebo lavičiar. To bola moja línia. Ja takisto verím v trhové a sociálne hospodárstvo a v, tom, v tej dobe to bolo pre mňa veľmi dôležité. Na treťom poschodí je um, moja kancelária a tam mám fotografiu, ktorú vždy nosím uh, so sebou. A to je práve fotografia kancelára, takže musím vám povedať, že nemám žiadne pochybnosti o tom, že budem e, rešpektovať prísahu spred e, súdneho dvora. Je to niečo posvetné. Musím byť nezávislý od akýchkoľvek záujmov. Musím slúžiť e, všeobecným a európskym záujmom a toto bude moja línia počas nasledujúcich 5 rokov. Ähm, Ďakujem veľmi pekne. Beriem vaše vyhlásenie v tom zmysle, že chcete prispieť k tomu, aby mm, vnútorný trh trošku sa priblížil jednotlivým e, občanom, aby e, prinašal nielen e, komplikácie, ale aj výhody pre ľudí. A budete sa starať o tom, že budete podporovať činnosť vnútorného trhu počas e, nasledujúcich rokov s príslušnými, na základe týchto princípov. Vnútorný trh, ako som povedal, je v jadre európskeho projektu od 1957. Mohli by sme ísť ešte ďalej do minulosti. sekalská dohoda samozrejme E, táto myšlienka e, je myšlienka vzájomnosti. Neviem, ako sa to povie v iných jazykoch, ale pre mňa slovo mutualization e, je veľmi dôležité. Znamená, že sa približujeme jeden druhému, aby sme boli spolu. Vnútorný trh pokrýva rôzne sektory. Ja nie som jediným komisárom, ktorý sa bude snažiť o úspech vnútorného trhu. Mám tu zoznam všetkých komisárov, je ich myslím, že je ich 13, ktorí do určitej miery sa budú podielať na implementácii 1600 právnych textov, ktoré sa týkajú vnútorného trhu. A štyri slobody, ktoré sú jadrom vnútorného trhu, sú vlastne chrbticou európskeho projektu a ja sa budem zasadzovať za to, aby boli rešpektované. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka. Evelyn Gebhardt, eh, koordinátor socialistov. socialistov. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán Garnier, chcel by som nadväzať na to, kde ste prestali. V minulosti Európska komisia eh, svoju politiku v oblasti vnútorného trhu eh, zakladala takmer výlučne na, oblast, na deregulácii a hospodárskej súťaži a parlamentu sa podarilo presadiť väčšie zmeny s tým, aby obhájala predovšetkým e, e, záujmy e, občanov, najmä zamestnancov. To sa podarilo najmä v prípade smernice o službách článok 3, ktoré patrí Lisabonskej zmluvy, ktorá došla, získala účinnosť v decembri, poskytuje E, informácie o posilnení sociálnej politiky. Ako to chcete mm, konkretizovať a s akými e, iniciatívami z vlastnej strany môžeme rátať? Či budete pravidelne e, hodnotiť sociálne dopady a prekladať tieto informácie parlamentu? Euh, euh, Najskôr by som chcel citovať smernicu o službách. Vďačíme za ňu parlamentu a chcem pripomenúť obrovskú prácu na podnet parlamentu, ktorá bola vykonaná, aby vôbec sa zrealizovala táto smernica. A teraz je mojou úlohou, aby som e, uplatňoval túto smernicu. Na európskom trhu, na jednotnom trhu to funguje vďaka solidarite. E, Jacques Delors pred 20 rokmi, ako som už citoval, prijal jednotný európsky akt s hlavami štátov a vlád, potom odprezentoval tzv. Delorov balíček o koheznej politike a politike solidarity. Ja e, to veľmi dobre poznám, pretože keď som bol naposledy komisárom, tak som mal E, šancu robiť tú najkrajšiu politiku a to je práve regionálna politika. Jacques Taylor hovoril, že existujú veľké fragmentácie na trhu, ekonomické, aj sociálne, aj regionálne. A preto ja si myslím, že občania a spotrebitelia by sa mali približovať e, trhu Budeme hovoriť aj o otázke e, profesionálnych kvalifikácií, o možnosti usadiť sa v inej krajine a mať ochranu ako spotrebiteľ najmä v elektronickom obchode. jedným z mojich plánov je ponúknuť e, väčšiu možnosť platobných prostriedkov, nie iba dve platobné karty. A takisto sa budem e, zaoberať službami vo verejnom e, záujme a takto pomáhať ľuďom, ktorí sú najchudobnejší a najizolovanejší. A aby som zodpovedal vašu otázku, nezabudnem na štúdie e, dopadov. Ďakujem pekne. To znamená, že z vášho od, z vašej odpovede môžem vyvodiť, že Eh, ustanovenia o eh, sociálnom pokroku budete realizovať eh, aj v oblasti vnútorného trhu? Myslím si, pani Gebhardt, odpoveď je áno, pokiaľ ide o doložku o sociálnych a environmentálnych dopadoch, o týchto štúdiách dopadových. Pre mňa je to rovnako dôležité sociálne aj environmentálne. Každá nová legislatíva, ktorú navrhnem, alebo novelizácia, bude sprevádzaná takýmito dopadovými štúdiami a budeme zisťovať, ako by sme mohli informovať pravidelne a kvalitne parlament o výsledkoch týchto dopadových štúdií. E, podľa mňa sociálny pokrok a rozvoj vnútorného trhu idú ruka v ruke, nevieme ich oddeliť, neviem si predstaviť nejakú iniciatívu, ktorá by išla smerom sociálneho pokroku, ktor, pardon, ktorá by nešla smerom sociálneho a ľudského pokroku. Ďakujem veľmi pekne, Kristian Buzoj, um, koordinátor. Pán eh, dezignovaný pán eh, dezignovaný komisár, dobré fungovanie vnútorného trhu je dôležité pre občanov, ale aj globálnejšie pre podniky. Implementácia a uplatňovanie európskej legislatívy sú nevyhnutné. Harmonizácia je dlhý proces, veľmi zložitý a často vidíme problémy v transpozícii a implementácii. Každý rok, keď sa diskutuje o vnútornom trhu a jeho implementácii konštatuje sa, že vnútorný trh tak nefunguje dobre, ako by sme si želali. Čo by ste chceli urobiť na zlepšenie harmonizačného procesu? Myslíte si, pán dezignovaný komisár, že by sme mali mať menej legislatívy, ale za to efektívnejšej? A že by sme mali e, používať skôr nariadenia na miesto smerníc? Je crois pas qu'il y ait une règle euh, automatique et systématique de, de dire euh, ide o systematický prístup. Musíme eh, ponúkať reguláciu, alebo teda nariadenie a nie smernice. I keď eh, je to rýchlejšie, to môže pôsobiť brutálnejšie. Myslím si, že tu treba podotknúť. A na tom nám veľmi záleží musíme využiť všetky nástroje, ktoré nám umožňujú zlepšiť reguláciu. Vrátanie eh, to, čo vyplýva zo zmluvy, o tom hovorila pani Gebhardt. A samozrejme je dôležité, aby sme mali sociálny a environmentálny pakt. Okrem toho budeme mať eh, návrhy smernic a nariadení. A hovorím to pre tých, eh, ktorí to počúvajú mimo parlamentu. Chcel by som podotknúť, že okrem obchodu e, komisia nič nerozhoduje, iba e, predkladá návrhy a je na parlamente a rade ministrov, aby sa o tom spoločne rozhodli. Takže e, budem sa starať o to, aby sa príslušná legislatíva realizovala náležitým spôsobom. Dám si na tom záležať a budeme samozrejme konať aj v prípade porušenia existujúcej legislatívy. Budem konať veľmi prísne, budem pritom nezávislý, ale ešte predtým by som chcel získať e, pre našu e, vec jednotlivcovú organizáciu formou sústavného dialogu a tu máme zaujímavé postupy, ktoré sa e, celkom dobre osvedčili Napríklad počuli ste o tom, že existujú určité problémy s členskými štátmi a plánujem pravidelne cestovať po Európe. Nehodlám stále e, zatrvať v kancelárii jedenkrát e, týždenne, vycestujem do e, jedného členského štátu a nebudem zatrvať iba v hlavných mestách, vycestujem aj do regiónov, i keď nie som komisárom pre regionálny rozvoj budem eh, rátať aj s vami, aby ste nám pomohli eh, správne realizovať eh, legislatívu. Ďakujem pekne, pán komisár. Napríklad smernica o službách a o profesionálnych kvalifikáciách. Stále sú ešte problémy s uplatnením týchto smerníc. Spomenuli ste Solvit E, ja som spravodajcom e, v tejto veci. Solvit je to veľmi dobrý nástroj, ktorý pomáha e, občanom a podnikom riešiť určité problémy, ale nedokáže nahradiť komisiu ako konanie komisie v prípade porušenia legislatívy. Chcel by som sa presvedčiť, že budete konať rovnako rozhodne aby eh, ste zaistili eh, rýchlo náležitú transpozíciu legislatívy a aby ste prinútili členské štáty, aby maximálne a efektívne to realizovali. Odpovedám pán Bušoj áno. Nechcem spochybňovať zámery kohokoľvek. Eh, existujú samozrejme viaceré dôvody alebo príčiny, prečo smernica o službách alebo uh, E, e, profesijnej kvalifikácie ešte nie je náležitým spôsobom implementovaná. Treba e, zistiť, prečo a ak mi viedrite dôveru, do konca tohto roku chcem navštíviť hlavné mesto všetkých 27 členských štátov a budem sa stretávať a rokovať s príslušnými zodpovednými osobami. Samozrejme, s príslušnými ministrami nemôžem konať bez ministrov, ale budem sa stretávať s ďalšími odpovednými osobami e, e, a hospodárskymi subjektmi e, a s ďalšími, ktorí majú to na starosti. Musím sa s tým oboznámiť osobne. Ďalšia otázka od pani Heidi Rule zastupuje Zelených. Ďakujem pekne. Pán Barroso vo svojom politickom vyhlásení oznámil určité iniciatívy v oblasti e, e, služieb, e, aj v oblasti environmentálnych služieb budete mať na starosti vnútorný trh a služby a preto sa pýtam, čo myslíte pod environmentálnymi službami, napríklad zasobovanie vodou, akým spôsobom to zabezpečíte, integráciu a ako zohľadnite e, osobitné e, vlastnosti vody s tým, aby e, sme zabezpečili aj úspory v tejto oblasti. Hovoríte o legislatívy v oblasti povolení koncesí na služby vrátanie vodného zásobovania vodou. Komisie chce robiť viacere hodnotenia dopadov a ponúkať určité koncesie alebo aj smernicu pre takéto koncesie E, akým spôsobom chcete zohľadniť e, veľké e, rozdiely medzi jednotlivými štátmi z hľadiska právnej inej kultúry pri týchto službách. Neexistuje v súčasnosti špecifická legislatíva o koncesiách alebo o verejno-súkromných partnerstvách vieme, že či už ide o vodu alebo o iné služby, napríklad e, likvidácia odpadov, často sa to rieši formou koncesí, poplatkov alebo verejný, verejno-súkromných partnerstiev. Existuje oznámenie o nutnosti rozvoja verejno-súkromných partnerstiev. S pánom Barozom sme o tom hovorili. Mali by sme podporovať tieto partnerstva. Pokiaľ ide o tieto koncesné práce, sú pokryté jednou časťou legislatívy vnútorného trhu, ale tie služby nie sú, tie druhé služby nie sú pokryté žiadnou legislatívou. Nemali by sme nechať miestne samozprávy alebo takéto podniky ponúkajúce služby v neistote. Budem premyšľať nad touto otázkou. Nie som ešte úplne rozhodnutý, či sa mi páči myšlienka novej smernice na túto tému. Neviem, či by to bolo užitočné. Ale ak by sa tak stalo, predtým než rozhodneme, musíme popremýšľať nad všetkými špecifickými črtami a tradíciami a osobitosťami systému koncesí v jednotlivých krajinách či dokonca regiónoch. Samozrejme budem čakať na návrh parlamentu na túto tému a viem, že vypracujete určite správu, bilanciu vnútorného trhu a myslím si, že to bude potom veľmi užitočný podklad pre mňa a pre mojich spolupracovníkov. Ďakujem pekne. Chcela by som k tomu iba e, e, pripojiť, ale mm, nezodpovedali ste, či, vy, e, či máte nejaké plány v oblasti vody, čo ma zaujíma. Ale ďakujem pekne za ten vystúpenie ohľadom, ohľadom smernice o službách. Myslím si, že spoločne by sme mali hľadať dobrú úpravu. Ja teraz pripravujem správu ohľadom e, objednávania zákazík. E, mnohé obce potrebujú veľmi veľa času vrátanie e, pomoci externých právnikov, čo je pomerne e, e, drahé. A e, chcela by som e, vedieť, čo sa podarí dosiahnuť pomocou dobrej legislatívy. Je pas besoin de faire un long discours pour dire l'importance de l'eau Samozrejme, že nemusíme zdôrazňovať dôležitosť vody, jej kvality a kvantity. I na našom e, do, kontinente, ktorý nebude až tak postihnutý klimatickými zmenami údajne, údajne na juhu Francúzska, už 20 rokov obdobie vynobrania sa posúva dopredu, už sa posunulo na skoršie obdobie, dokonca o tri týždne. Čiže naozaj musíme dávať pozor na tieto dopady. V rámci smerníc, ktoré existujú, moji kolegovia sa zaoberajú kvalitou a manažmentom vody. Pokiaľ ide o služby poskytovania vody, e, sú veľmi rôznorodé v Európe, sú pokryté rôznymi textami o koncesiách a o verejno-súkromných partnerstvách. Teraz zajdem trošku v, ďalej v úvahách. Môžem sa venovať napríklad aj o otázke vody alebo aj o odpadov. Uh, uh, thank you for that. And now the next question will be from the ECR coordinator, Mr. Adam Bielen. Ďakujem pekne, pán Bielen. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie komisarzu, część pytań, które chciałem panu zadać. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán dezignovaný komisár, sú tu niektoré otázky, ktoré som mal na jazyku, ale už odozneli, takže e, opýtam sa niečo, čo je veľmi blízke výboru IMCO. Týka sa to regulácie. Týka sa to určitých výnimiek. Pred niekoľkými týždňami Európska komisia vydala návrh nových dokumentov, ktoré na rozdiel od predchádzajúcich vyhlásení, myslím si, vynechávajú veľmi dôležitý aspekt z hľadiska e, europoslancov aj spotrebiteľov. Článok 4, odsek 2 starého dokumentu, pôvodného dokumentu teda, zdôrazňuje prístup ku technológiám e, aj k softveru a teraz to tam nie je. Teraz je tu nová klauzula, ktorá nám umožňuje zakúpiť si produkty aj vo veľkom. Napríklad e, toto zbaví niektoré podniky zakupovať si e, výrobky takto. Ak vlastne to nebude možné vo veľkom nakupovať, tak e, budú niektoré podniky postihnuté. Otázka, aké kroky vy ako komisár chcete použiť, aby sa malé a stredné podniky e, chránili. Ďakujem. Tlmočenie mi hovorí o ochrane poslancov. Neviem, či poslanci... To byť SMS. Á, A možno, že poslanci, ktorí sú vodičmi, alebo vodiči, ktorí sú poslancami? Pozriem sa e, samozrejme na túto otázku, pán Bielan. Viem, že nehovoríte iba o elektronickom obchode. Dúfam, že som správne pochopil vašu otázku, pretože naozaj existuje veľmi veľa cezhraničných problémov v oblasti elektronického obchodu. Vy ste naznačili určité medzery v tomto obchode, ja sa na to určite pozriem. Ja som nepochopil, či ide iba o automobilový priemysel alebo aj o iné e, kategórie hospodárskej činnosti. Ja budem potrebovať ešte viac času na to, aby som sa venoval vašej otázke. Možno by som sa pokúsil pomôcť. Otázka sa týkala automobilového priemyslu a to nespadá do vášho portfólia, takže neviem, či si žela pán poslanec nejakú doplňujúcu otázku, respektíve by sme sa posunili k ďalšiemu poslancovi. Uh, áno, máte pravdu. Presne o tom som chcel hovoriť, o tých blokových výnimkách pre automobilový priemysel. A taktiež aj o BER e 2009. Tento projekt získal ďalšie odporúčania, ale žiaľ, a k tomuto sa chcem vyjadriť, tieto odporúčania veľmi často sú dosť nepresné a často postrádajú aj e, podporu v, v vnútroštátnej legislatíve. Takže vlastne sa dajú použiť v neprospech spotrebiteľov potom. Takže by som uvítal, keby sa pán komisár mohol na tieto veci pozrieť, ak bude mať príležitosť. Ďakujem. Ako povedal predseda, výnimky sa týkajú viacerých sektorov, za ktoré ja nenesiem zodpovednosť. Ja si pozriem konkrétnu otázku, ak sa dostanem do funkcie, ktorú ste sa vy pýtali, keď nie som zodpovedný za podniky, ale začnem všeobecným spôsobom. Bola to jednou z, jedna z tém pre smernicu o službách aj pre iné smernice. Otázka výnimiek. Existuje veľmi veľa výnimiek, príliš veľa výnimiek, často keď uplatňujeme smernice je treba dostatok času pre špecifické prípady a je treba monitorovať, aby sme vedeli, ako postupuje práca s príslušnými sektormi a dialog s nimi. Týka sa to aj toho, na čo ste sa pýtali vy, pán Bieland. Ďakujeme pekne aj za vysvetlenie. Ďalej pán Kariakos. Ďakujem. Pán dezignovaný komisár, hodnotenie vnútorného trhu sa konalo a koná na základe pohybu kapitálu ľudí a služieb. Vyhodnotenie vnútorného trhu v súlade s projektom opätovného rozbehnutia vnútorného trhu e, má byť merateľný aj z hľadiska sociálnych cieľov. Čiže by sme sa mali zamerať hlavne na ľudí, na občanov a nie na podniky. Preto hodláte sa uberať touto cestou ako komisár. Mohli by ste prosím spomenúť konkrétne sociálne ciele, ktoré chcete naplniť pri plnení tohoto vznešeného cieľa. Ďakujem. E, e, monsieur, e, ako som už povedal pred chvíľkou, aj pánovi Švábovi, pokros, pokrok e, jednotného trhu nemôže existovať bez pokroku ľudstva, bez pokroku spoločnosti. Musíme rozlišovať medzi mužmi a ženami na jednej strane a podnikmi na druhej strane. Podniky produkujú a využívajú expertizu a inteligenciu mužov a žien. Potrebujeme podniky, malé a stredné samozrejme. Máme 5 miliónov podnikov v Európe a z toho 80 sú malé, až veľmi malé podniky, ktoré majú 1 až 4 zamestnancov. Takže moja odpoveď je rovnaká. Chcem pracovať na tom, aby vnútorný trh dostal tento humánny a sociálny rozmer. Chcem pracovať na konkrétnych plánoch, ktoré sa budú týkať ochrany verejných e, služieb, zapojenie mužov a žien do procesu, boj proti sociálnemu dumpingu, budem pracovať na tom, aby sme podporovali podniky, ktoré, robia, ktoré majú zisk, ale zároveň e, pracujú na sociálnej inklúzii. Mám teraz na mysli Small Business Act. Takže budem pracovať na tom, aby vnútorný trh dostal tento humanný sociálny rozmer. Ďakujem. I'm sorry. Zopakujem, ratifikácia Lisabonskej zmluvy vytýčila nový rámec aj pre sociálnu sféru. Ako si myslíte, toto bude ovplyvňovať tie hlavné rozhodnutia, napríklad prípady Laval a Viking? Ďakujem. Lisabonská e, zmluva, za ktorú som veľmi bojoval, tak ako väčšina z vás, vo všeobecnosti buď zavedie spolurozhodovanie do mnohých oblastí, aj keď v reálnej politike a v oblasti vnútorného trhu to už bolo takmer pravidlo. Akom sme počuli, zaviedla doložky, ktoré nie sú iba formalitou, horizontálnu sociálnu doložku, napríklad doložku o e, dopadových štúdiách sociálnych a environmentálnych, Takže na základe toho budeme pracovať ešte viac spolu. I môjim zámerom je, aby som vám bol k dispozícii, aby som podporil tento dialog a informoval vás a využíval vklad parlamentu na to, aby som vytváral dobré zákony, dobré smernice. Mohol by som spomenúť ešte ďalšie otázky. je, je veľa tém, ktoré by sa mohli e, stať návrhmi zákonov, napríklad malí sporitelia alebo ochrana e, poistencov, jednotný platobný priestor a tak ďalej. To všetko sa týka ľudí priamo v teréne a tej sociálnej dimenzie trhu. A teraz ešte za koordinátorov pán Solvini je v tej Ďakujem za slovo, pán predseda. Som veľmi rád, že dezignovaný komisár je z oblasti Savojska. Takže asi bude vedieť reagovať aj na tie veci, ktoré sú v záujme miestnych obyvateľov. Mám otázku, ktorá sa týka falšovania. Za akým spôsobom a za akú cenu teda sa budú môcť prijať nejaké opatrenia? mám na zreteli hlavne obyvateľov na severe Talianska, kde sa stretávame s veľkým množstvom falšovaného textilného tovaru. Ako vlastne je tam, eh, aké spôsoby ochrany duševného vlastníctva chce uplatňovať pán komisár. Pre spotrebiteľov je dôležité, čo jedia, čo si oblečú a aj odkiaľ majú počítač. Čiže toto európske monitorovacie stredisko e, pre boj proti falšovaniu ma v tomto veľmi zaujíma. Vo všeobecnosti sa domnievam, že potraviny, pokiaľ ide o výživu, alebo keď si kupujeme lieky, farmaceutické produkty, tam je veľa sfalšovaných výrobkov aj medzi predmetmi každodennej spotreby. Je potrebné vedieť, odkiaľ pochádzajú tieto produkty, ako boli vyrobené a či pri ich výrobe boli rešpektované pravidlá, humanitárnosť a tak ďalej. Čiže toto je tá tzv. vysledovateľnosť a ja veľmi túto zásadu vysledovateľnosti produktov podporujem. Ja sa zasadzujem v oblasti poľnohospodárstva a výroby potravín v mojej krajine, ale ja nie som za protekcionizmus. Ja som za hospodárskú súťaž, za e, správnu hospodárskú súťaž, nie nekalú. Čiže chcem, aby táto hospodárska súťaž bola ochraňovaná. Pokiaľ ide o falšovanie, odhaduje sa, že 2,5 milióna pracovných miest v Európe sa už e, stratilo, zaniklo kvôli falšovaniu. To sú odhady. A takisto je tu obrovské nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. A takisto sa to o, tu ohrozuje naše ochranné známky a naše označovania pôvodu. Musíme bojovať za to, aby sme e, ochraňovali naše kvalitné výrobky a naše značky. Musíme takisto zachovať naše tradície a pracovné miesta. Musíme veľa rokovať ešte eh, s, aj s mojim kolegom pánom De Chuchtom, aj s pánom Tajaným v rámci eh, VTO, pretože tam sa diskutuje o označovaniach pôvodu. To je jedna z kapitol zložitých eh, rokovaniach. A potom tu máme dohodu akta, ktorú práve vyrokováva Európska únia so Spojenými štátmi na to, aby sme mali spoločné nástroje na boj proti falšovaniu a pirátskym produktom na medzinárodnej úrovni. Perfetto, la ringrazio e ovviamente tenga... Ďakujem za túto odpoveď. Samozrejme, treba zohľadniť, že Miláno by sa mohlo stať tým hodným strediskom tohoto monitorovacieho strediska pre boj proti falšovaniu, pretože tam sa s týmto javom stretáme pomerne často. Samozrejme, by bolo vhodné venovať pozornosť aj falšovaniu potravín a textílií, teda odevov. Tam vlastne v tejto oblasti e, pôsobia tí profesionáli na falšovanie. Treba sa na nich zamerať, posvietiť sa na nich. Situácia je možno v Británii troška iná oproti tomu, ako je to v Taliansku. Takže pokiaľ ide o samotné produkty, treba sa zamerať aj na falšované verzie služieb. Ďakujem. E, nechceme teraz e, komentovať učiteľov lyžovania, e, to sa neodvážim, ale Nejde o tom, aby sme dávali do opozície anglických alebo talianských e, kamionistov alebo učiteľov lyžovania. Ide skôr o bezpečnosť. To je jediná dôležitá otázka, tak aby bola zabezpečená pri tom lyžovaní alebo e, pri e, cestnej premávke, keď sa stretnete s kamiónom napríklad, aby ste vedeli, že ho vedie profesionál. Myslím si, že profesionálne kvalifikácie sú obrovským projektom. Musíme pracovať na približovaní týchto kvalifikácií. Neskôr sa budem venovať ešte tejto otázke, keď budem hovoriť o monitorovacom stredisku pre falšovanie a pirátske produkty, ktoré umožní eh, zhromaždiť tie dobré prvky, aby sme mohli efektívne proti tomu konať. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že by sme to ešte mohli doplniť, že na zast- pri zastávke v boxe by sa mal vymeniť aj mikrofón na Ferrari. Ale ideme ďalej teraz. Pokračujeme. Členovia IMKO. Pani Roža Thun und Hohenstein má slovo. Ďakujem. Ďakujem, pán dezignovaný komisár. Vaše skúsenosti v politickej v európskej politike a vaša angažovanosť sú známe. Vidíte všetci, že vnútorný trh vlastne takto funguje, ale predsa len spotrebitelia a podniky si v praxi aj nemôžu využívať maximálne to, čo im spoločný trh ponúka. Je tu čo vylepšiť. Napríklad aj informácie, informovanosť. Vy ste otvorení dialogu, vravíte. Nie je to vždy tak v hlavných mestách v Európe, ale spolupráca s orgánmi e, na európskej úrovni, na štátnej aj na regionálnej úrovni si zaslúži vylepšenie. Takže pokiaľ ide o sociálny pakt, eh, environmentálny pakt, stačí to? Máte zámer navrhnúť kolegiu a aj nejaký test vnútorného trhu z hľadiska legislatívy, aby sa nepodkopával vnútorný trh, teda aby to bolo cieľom, ktorý sa má dosiahnuť? <laughs> Štyri veľké slobody, ktoré som spomínal, keď som odpovedal pánovi Švábovi, sú chrbticou európskeho projektu. A ja som za to zodpovedný aj s približne desiatimi ďalšími kolegami. Musíme rešpektovať a implementovať tieto štyri veľké slobody. A toto vlastne je ten test, Ja nie som sám, kto to hovorí, pretože, alebo kto za to bude zodpovedný, pretože sa to týka viacerých komisárov. Základný princíp vnútorného trhu musia rešpektovať všetci komisári, teda celá komisia. Možno ja by som ho mal rešpektovať ešte viac ako ostatní. Čiže všet, všetky legislatívne návrhy, tak povediac, prechádzajú cez takýto test vnútorného trhu. Fragmentácia vnútorného trhu je samozrejme e, nevýhodou. Musíme teraz splňať úlohu strážcu, šíriť informácie a pracovať e, v teréne s veľkou energiou, aby sme presviečali a zároveň pochopili, chápali. Existuje jedna myšlienka, ktorú podporujem. Pravidelne zhromažďovať e, subjekty vnútorného trhu, tie, ktoré musia implementovať legislatívu o vnútornom trhu, tak aby si mohli vymieňať e, nápady a informácie, aby mohli lepšie spolupracovať. In order to... Aby... We need to... Teda musíme zainteresovať aj príslušných aktérov aby bolo možné lepšie zabezpečiť aj transpozíciu legislatívy, ktorá sa týka vnútorného trhu. Chcela by som sa teda opýtať, či otázke toho, čo ste práve spomínali, či z hľadiska toho opatrenia plánujete aj nejaké konkrétne kroky v rámci toho fóra zameraného na trh. Vlastne už sme o tom hovorili na výbore IMKO aj s vami. Ďakujem. Ja si myslím, že je veľmi dôležité zhromažďovať ľudí. Chcete mať nejakú červenú líniu v mojom správaní ako budúceho komisára? Ak áno, tak to bude práve toto hovorenie s ľuďmi, komunikácia s ľuďmi, zhromažďovanie ľudí, aby sme si určili cieľ pomedzi všetky tieto smernice a nariadenia. Čiže mám myšlienku Európskeho fóra pre vnútorný trh, ktoré by zhromaždilo možno nejaké národné fóra. Toto by bolo dobré. To podporujem, môžete si tým byť e, istí. Vnútorný trh je príliš fragmentovaný. Existuje veľmi e, taká zvláštna polemika v mojej krajine, ten e, známy poľský inštalatér. Prečo nehovoríme napríklad o luxemburskom inštalatérovi? V okruhu 30 kilometrov, keď e, je niekto luxemburčan, platia štyri rôzne legislatívne texty a to je práve to, čo tak komplikuje život Musíme zjednodušiť administratívnu záťaž. Chcel by som o 7 miliard eur znížiť výdavky, ktoré majú malé a stredné podniky kvôli súčasnej administratívnej záťaži. Ďakujem veľmi pekne. Pani Bernadette Bernard zo skupiny SND, pán predseda. Pán dezignovaný komisár, otázka ochrany verejných služieb, kvalitných a efektívnych, je kľúčom dokončenia vnútorného trhu a sociálnej a teritoriálnej kohézie. Ak Lisabonská zmluva lepšie zohľadňuje tieto verejné služby, je tu ešte aj ťažkosť a to implementácia smernice o službách. Je potrebné ju objasniť. Ľutujem, že váš popis práce neopis, neobsahuje zmienku o tejto otázke ani vaše písomné odpovede. Pán Barozo v septembri, ale hovoril o tom, že chce vytvoriť kvalitný rámec pre sociálne a verejné služby, tak aby vytvoril model európskej spoločnosti. Ja sa teda pýtam nasledovne, Mohli by ste mohli e, navrhnúť rámcovú smernicu o verejných službách a ak áno, tak e, kedy ju predložíte? Pani Verňo, to, čo prezentoval pán Barozo, to je vlastne rámec kvality pre verejné služby. Ja som o tom hovoril na začiatku a v mojich písomných odpovediach možno som nepovedal všetko, takže vy máte možnosť mi teraz klásť dodatočné otázky. Samozrejme, to je účelom e, tejto, tohto vypočutia. Pre mňa je táto otázka veľmi dôležitá. Ja som bol súčasťou tohto zmierovania Išlo o verejné služby a o priblíženie občanom. Viem, že mnohí sú znepokojení kvôli smernici o službách a e, znepokojuje ich e, primeraný výkon služieb vo verejnom záujme. Viem, že mnohí naši spoluobčania sú, sú vylúčení zo sociálnych alebo zdravotných služieb. Smernica obsahuje ustanovenia o špecifickosti služieb vo verejnom záujme a to musíme rešpektovať. Pani Verňo, vy by ste chceli ísť ešte ďalej, odstrániť e, všetky rozpory. Chcete rámcovú smernicu. Existuje však veľa odlišných tradícií v jednotlivých štátoch, dokonca v regiónoch. Otázka je, či potrebujeme sektorové smernice alebo rámcovú smernicu. Ja som bol súčasťou Prodyho komisie a hovorili sme tiež o tejto téme. Prody bol socialista, teda ešte je, a nebolo úplne jasné, či pre zabezpečenie výkonu verejných služieb aj pre najslabších občanov, najizolovanejších, či treba všeobecný rámec, alebo či by boli lepšie sektorové smernice. Ja som tomu otvorený. Ďakujem, napriek tomu mám určité ťažkosti s termínom kvalitatívny rámec. Je to dosť vágný termín. Súhlasím s vašimi myšlienkami, ale napriek tomu žiadam, mohli by ste nám povedať dnes, či navrhnete právny alebo legislatívny e, nástroj, ktorý, ktorý by bol špecifický pre tieto sociálne a zdravotné služby. Mám teraz e, na mysli pomoc pre malé deti alebo pre starnúcich ľudí, pretože my sme kontinent, ktorý starne a toto bude veľká výzva v budúcnosti. Tieto služby, ktoré ste spomínali, a zdravotnícke služby sú asi najdôležitejšie, najmä pre tých najslabších, najizolovanejších a pre starnúcich ľudí. To je vyňaté zo súčasných textov, ale chápem, že je tu určitá pochybnosť a budeme na tom spolupracovať v budúcnosti, aby sme túto dvojznačnosť odstránili. Nie je úlohou EÚ ani komisie, aby v mene hospodárskej súťaže zabraňoval výkonu takýchto služieb, ak neexistuje konkurencia s inou krajinou. Samozrejme, viem, že očakávate takéto niečo takúto angažovanosť od komisára. Ja mám toto presvedčenie. Vy ste citovali dve kategórie služieb. Neviem, či treba právny rámec pre tieto dva typy služieb alebo všeobecný rámec pre všetkých 27 štátov. Nie som si zatiaľ istý, ako na to odpovedať, takže budem ešte na tom pracovať. Ďakujem. Ďalšia otázka od pani Kanety, skupina EPP vážený pán dezignovaný e, komisár. Predtým, ako e, som sa začala venovať politike, som sa venovala kreatívnym e, činnosťam. Viem, že ide o významný problém pre Európsku úniu a že mm, to spôsobuje mm, a klade veľké prekážky branice kreativity. Viaceré členské štáty eh, vystúpili s eh, istými iniciatívami v tomto smere, i keď eh, nevždy boli úspešné. Myslíte, že by bolo užitočné, keby sme mali spoločný ramec na boj proti piratstvu s tým, aby sme mali skutočný vnútorný trh kreatívneho obsahu. Myslím si, že je to ťažisková otázka. Mnohé pracovné miesta boli zničené pirátstvom. Máme konkrétne čísla, ktoré o tom hovoria, kvôli falšovaniu a medzinárodnému obchodu táto situácia sa exponenciálne zhoršovala. Pýtate sa, či treba nový odlišný rámec. Mám zoznam e, všetkých legislatívnych textov, celý právny korpus európsky týkajúci sa falšovania a pirátstva. Máme tu celú sériu textov. A ide o to, aby sme preverili efektívnosť týchto textov v roku 2008 bolo zabavených 179 e, miliónov kusov produktov na hraniciach, ktoré boli falšované a to je vyššie číslo ako predtým, čiže naozaj treba na tom pracovať. Musíme pripraviť dobré opatrenia, aby sme mohli viesť efektívny boj v rámci Európy, ale aj v rámci medzinárodných rokovaní. A bola tu aj e, otázka, na ktorú by som chcel reagovať. Piráctvo na internete. Samozrejme, nikto nesympatizujeme s pirátmi. Myslím si, že asi nikto s tým nesympatizuje. Vy hovoríte o e, vašom prvom povolaní, ktoré bolo tvorivé povolanie. A na to sa viaže práve aj táto téma internetu. Samozrejme, existuje na jednej strane sloboda informácií, a musíme byť pedagogicky voči mladým, ale musíme aj podporovať odmeňovanie ľudí, ktorí pracujú v tvorivých povolaniach, nie iba v hudbe, ale aj v iných pretože len toto je model európskej e, spoločnosti, ktorá odmenuje tvorivosť e, svojich e, umelcov. S pani Redingovou aj s ostatnými kolegovmi budem pracovať na tom, aby sme našli dobrú vyváženosť medzi slobodou informácií a medzi ochranou e, tvorivej činnosti umelcov. Vous avez parlé de, de, de la contrefaçon. Spomenuli ste hm, piráctvo, falšovanie. se centrum, eh, zriadené v apríli minulého roku, by malo poskytovať informácie a údaje, ktoré sa využijú pri vypracovaní konkrétnych návrhov zameraných na e, posilnenie ochrany duševného vlastníctva vo vnútornom trhu. Považujem za životne dôležité, aby sme posilnili štruktúry tohto monitorovacieho centra, aby e, dokázal v skutočnosti ovplyvniť túto situáciu. Aké máte konkrétne návrhy v tomto smere? Vo všeobecnosti si myslím, že aby sme mohli dobre konať, musíme chápať, musíme najskôr pochopiť a potom konať ja podporujem všetko, čo umožní nezávislé a objektívne pozorovanie, monitorovanie, aby sme na základe toho mohli v komisii pracovať, aby to viedlo legislatívnu prácu správnym smerom. To monitorovacie centrum nie je veľmi staré, ako ste povedali. Ako bude pracovať, bude bojovať proti e, falšovaniu a piráctvo a bude robiť e, kampanie na verejnú informovanosť a bude presadzovať napríklad aj legislatívu a bude posilňovať e, stanovisko, pozíciu EÚ v medzinárodných rokovaniach. Už som takéto rokovania spomínal. Nie sme sami v boji proti falšovaniu potrebujeme rovnaké odhodlanie, ako majú ostatné regióny sveta a musíme spolupracovať s tými regiónmi, odkiaľ prichádzajú falšované. Ďakujem pekne. Pani Vajlerová zo skupiny SAD. Vážený pán eh, eh, Bernier, tu som. Vrátim sa ešte raz k otázke sociálnych eh, aspektov vnútorného trhu. Konštatovali ste, že existujú viaceré otázky, na túto tému, sú pre nás dôležité a musím povedať e, otvorene, že vaše odpovede e, e, že preukázali, že budete sa tomu venovať vážnejšie ako vaši predchodcovia. Ale musím sa konkrétne opýtať, akým spôsobom samozrejme nie s nami, sme na vašej strane. Akým spôsobom chcete jasne to povedať členským štátom? S tým, aby aj členské štáty konkrétne a veľmi presne stanovili e, a realizovali sociálne a environmentálne e, kritérie, ktoré e, požadujeme a ktoré odporúčame. Akým spôsobom chcete zabezpečiť vo vzťahu štátom, aby zjednodušenie legislatívy a byrokratizácie neznamenalo automaticky dereguláciu? Akým spôsobom chcete zabezpečiť vo členským štátom, s tým, aby som nemusela klásť následné otázky. E, aby to nevedlo automaticky e, privatizácii a e, s tým spojenou deregulácii. Môžete si byť istí, že vložím veľa energie do toho, aby som vysvetlil, že nie Európska únia alebo komisia nariaduje privatizáciu nejakých verejných služieb budem schopný povedať, že nás zavezuje transparentnosť, dodržiavanie pravidiel. To všetko, čo sa nachádza v textoch o verejnom obstarávaní. Ale nič viac. Nebudeme predsa v Bruseli nariadovať všetkým niečo, pretože tu máme subsidiaritu regionov a štátov, ja budem schopný povedať tieto veci veľmi jasne. Konkrétny príklad. Verejné obstarávanie. To vás veľmi zaujíma. Ja budem využiť ja chcem využiť e, dve, 2000 miliard eur, ktoré sú vo verejnom obstarávaní pre Európu, aby som posilnil miestne regionálne samozprávy aby dodržiavali environmentálne a sociálne požiadavky a pravidlá. Ako povedal Malcolm Harbour, aby sme takisto podporovali výskum a inovácie. Verejné obstarávanie môžeme využiť aj na toto, na, verejné, na podporu e, výskumu a inovácií. Ja si spomínam, keď som bol predsedom e, departementu, tak som eh, predložil myšlienku vyhradiť 1% z verejného obstarávania na ekologické projekty. A podnikom sme dali možnosť vo verejnom obstarávaní využiť recyklované produkty. Na budovanie ciest sa používal napríklad štrk z prírody, ktorý môžeme eh, nájsť všade, ale môžeme napríklad eh, využívať aj recyklovaný štrk z, zo zburaných budov. Čiže e, tieto produkty z burania budov by sme mohli využiť aj pri verejnom obstarávaní, pri budovaní ciest napríklad. Ja budem pracovať aj s miestnymi samozprávami, aj s výborom regiónov, aby sme pracovali v tom e, princípe bottom-up, čiže z dola hore. Uh, Ďakujem pekne. Myslím si, že pani poslankyne je eh, spokojná s presvedčivou odpovedou. Pán Žuvin, ďalšia otázka. Vážený pán komisár, dezignovaný komisár, sme za to, aby sme eh, obhávali Európu v rámci eh, prác na Európskej ústavy ste boli predsedom skupiny, ktorá má na starosti Európsku e, obrannú agentúru. A e, zistím, že e, v súvislosti s týmto orgánom sa hovorí o konkrétne schopnom trhu obstarávania príslušných vojenských potrieb. Ale tento trh je do značnej miery fragmentovaný v oblasti obrany Mm, je to fragmentované na mm, národné e, segmenty a je to veľmi škodlivé z hľadiska zabezpečenia konkurencieschopnosti európskeho e, e, priestoru. Chcem sa opýtať, či aj v tejto konkrétnej oblasti máte nejaké návrhy s tým, aby ste dali veci na správnu mieru? Ako už som hovoril úvodom, prichádzam sem ako politik a mám e, e, jasné e, presvedčenie o tom, že predovšetkým musíme vytvoriť politický rozmer Európy. Toto nás, od nás očakávajú občania v tomto nestabilnom a zraniteľnom svete. Všetko pokazuje na to, že Európa musí mať schopnosť realizovať obrannú a zahraničnú politiku. Prečo sa až tak na to nesústredujeme? Tu ste sa e, e, dotkli otázky e, národnej zvrchovanosti, je to aj záležitosť dôvernosti príslušných informácií, ktoré sa týkajú dodavateľských bývalý článok 276 zmluvy e, umožní členským štátom e, e, ponechať určité oblasti mimo pôsobnosti spoločného trhu, ale myslím si, že predovšetkým musíme vychádzať z princípu reciprocity. Samozrejme, nebudeme mať skutočnú európsku armádu, ale pokiaľ ide o E, e, prístup k e, obstarávaniu vojenského materiálu. To je tá oblasť, ktorej sa bude venovať aj kolegyňa Eštenová. Máme aj jednu novú smernicu. Všetky členské štáty musia do roku 2011 transponovať príslušnú smernicu o obrane. Je to citlivá záležitosť. A to by malo pomôcť racionalizácii nášho snaženia v tej oblasti a to na základe reciprocity. Pán Žven, chcem e, e, vás ubezpečiť, že chcem e, prispieť k vytvoreniu európskej obrannej politiky a veľmi vážne k tomu pristupujem. Nie je žiadny dôvod na to, prečo by Európa mala byť subdodovateľom pre Ameriku alebo Čínu môžeme e, samostatne pôsobiť v oblasti zahraničnej politiky a chcem k tomu prispieť e, v rámci e, obrannej politiky. Pán dezignovaný komisár, keby som sa chcel vrátiť neobvyklým povahe tohto trhu, chcel by som vám pripomenúť, že Európska únia vynakladá veľké prostriedky na obranu. 170 e, e, miliard, ale musíme e, mať nejaké kompromisné offsetové mechanizmy pri nákupe zo zahraničia. A som sa opýtať, či takýto prístup a tradícii je v súlade, sú v súlade s európskej legislatívou. Opakujem, e, nedosiahneme veľký pokrok, keď budeme útočiť proti jednotlivým členským štátom a oslabovať ich zvrchovanosť. Musíme spolupracovať s členskými štátmi. Myslím si, a, e, a, e, musíme si pri tom nejakým spôsobom pomôcť. A myslím si, že prirodzený vývoj prinúti členským všetky štáty, aby spolupracovali. Napríklad e, offsetové e, dohody, je to určitá e, tradícia v oblasti obstarávania takýchto obranných materiálov, vojenských materiálov a musím objektívne povedať, že takáto prax je proti zmluve a znamená určitú diskrimináciu. To branie Eh, bežnému rozvoju eh, hospodárskej súťaže. Musíme zabezpečiť náležitú realizáciu eh, smernice o brane a zabezpečiť zároveň aj rešpektovanie kultúry. Pán dezignovaný komisár, chcem sa vrátiť niečomu, čo ste spomenuli. Je to jeden bod, ktorý už 30 rokov trápi európske inštitúcie a ktorý mnohých, e, zaujíma mnohých e, poslancov. A to sú európske patenty. Európsky patent je naliehavý, pretože sa nachádzame v kríze vedomostí a v tomto, v tomto okamihu potrebujeme dynamizovať celú e, tvorivosť malých a stredných podnikov, pretože tie sú práve obeťou neprítomnosti Um, európskeho patentu. Rada prijala jednohlasne závery, ktoré sa týkajú budúceho vytvorenia európskeho patentu. Takisto zavádzajú nový jednotný právny systém. A dúfam, že súhlasíte so mnou, že teraz musíme postupovať veľmi rýchlo. A teda, teraz kladiem túto precíznu otázku Vstup do platnosti európskeho patentu závisí od prijatia tohto nariadenia, ale je tu otázka jazykového e, režimu a ja chcem vedieť, čo urobíte e, v tejto otázke. Hovoríme o suverenite Európy a o jej schopnosti nebyť akýmsi do, subdodávateľom iných ekonomík. Tento stav je neznesiteľný. ktorý máme teraz. Chcem nadviazať na pána Rošforta. V 13 krajinách e, Európy, keď chcete registrovať patent, je to 10 krát e, drahšie ako v USA, 20 tisíc e, eur to stojí, keď chcete registrovať patent v 13 krajinách a to nie sú ešte všetkých 27 štátov. Pozrite sa na tieto okuliare, sú vyrobené benátským podnikom, ktorý je veľmi známy v USA a tento podnik nemohol, nebol schopný registrovať svoj patent v Európe, pretože to pre neho bolo veľmi drahé a preto má chránené svoje výrobky v USA, ale nie tu. Takže tak ako vy, si myslím, že táto prvá etapa na Rade ministrov bola dobre završená, bola to dohoda pred Vianocami, ale zatiaľ vyňala otázku jazykového režimu. Toto bola prvá etapa. No a počas španielského predsedníctva dúfam, že urobíme pokrok v tejto otázke jazykového režimu. Ja navrhnem nariadenie pre túto oblasť. E, urobili sme už technologické pokroky v strojovom preklade a pre, presvedčíme tie krajiny, ktoré ešte nie sú presvedčené, že je to dobré a určite to nejako vyriešime a potom budeme riešiť aj právnu otázku, pretože tento nový systém uh, európskeho patentu musí byť sprevádzaný aj príslušnými právnymi úpravami, ktoré upravia otvorenie iným e, krajinám, pretože netýka sa to iba nás, aj napríklad Švajčiarsku. Chcem pokračovať v tomto bode. <clears throat> Viete, že existuje Európsky patentový úrad, ktorý, aj keď pracuje neuspokojivo, funguje e, v niektorých veciach e, dobre až doteraz. Európska únia je teraz právnickou osobou od vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy a preto je možné, aby Európska únia pristúpila k Európskemu patentovému úradu a to by vlastne umožnilo celému územiu EÚ patriť do tejto inštitúcie a to by zjednodušilo prácu v Únii, ale aj v tomto úrade a mohli by sa koordinovať uh, patenty európske, ktoré dnes už existujú, ale sú nedokonalé a mohli by sa koordinovať s komunitárnym patentom. Nuž áno, Počúvam vás a vidím, že máte viac skúseností v tejto oblasti a preto ja sa opieram o váš názor, ale z právneho hľadiska to nie je také jasné, ako hovoríte. Samozrejme, 600 ľudí pracuje dobre v Európskom patentovom úrade, ale je to právnicky zložitejšie, ako hovoríte. Pristúpenie k tomuto dohovoru si vyžaduje právomoc únie a vyžaduje si to najskôr dohodu o európskom patente, aby sme to mohli urobiť. Čiže najskôr prvá etapa bude rozhodnutie o európskom patente. Takto mi to vlastne povedali správneho hľadiska. No a potom táto dohoda nám dá možnosť právomoc pristúpiť k dohovoru. Ďakujem veľmi pekne. Obávam sa, že som bol troška meký doteraz. Máme ešte troch rečníkov na zozname. Kolegovia z finančných služieb majú tiež veľký záujem. Takže teraz poprosím ďalšieho rečníka, aby položil na jednu otázku. Takže pani Malgoržata Hanslik, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, pán komisár, dúfam, že tlmočenie počuť dobre a som rád, rada, že máme dnes možnosť k vám hovoriť. Keď ste spomínali svoje priority, hovorili ste o oživení, opätovnom oživení spoločného trhu. Som rada, že ste to spomenuli. Je to vec, ktorá je eh, aj mne veľmi blízka. Najmä to, čo sa týka malých a stredných podnikov, pretože to je ten hlavný potenciál, tá hybná sila európskej ekonomiky. Žiaľ, veľmi často na tieto malé podniky práve dopadá to, čo dopadá celkovo na trh. Čiže ako sa dá zlepšiť pozícia týchto malých a stredných podnikov, aby sa mohli lepšie rozvíjať, aby naozaj mohli razantnejším spôsobom využívať výhody trhu a vlastne aké výhody vôbec im môžete ponúknuť. Ďakujem. Pani Hanzlík, ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi to objasnili trošku, je to jedna z mojich e, priorít, aby sme prispôsobili trh spotrebiteľom, občanom, aj malým a stredným podnikom, ktoré majú pocit, že tento trh bol vytvorený pre veľké finančné služby. Tomu sa budem venovať v druhej časti vypočutia a pre veľké podniky, ale to nie je pravda. 80 európskych podnikov sú malé a stredné podniky, ktoré vytvárajú 70 európskych pracovných miest. Čiže chceme znížiť pre malé a stredné podniky zníženie administratívnej e, záťaže tým o, ušetria miliardy eur. A to je takisto cieľ zákonu Small Business Act, ktorý bol prijatý v roku 2008, ktorý takisto šťastie spadá do môjho portfólia. Je tu napríklad zo všeobecnenie testu malých a stredných e, podnikov, udelovanie určitých pomoci, kódex dobrých postupov vo verejnom obstarávaní. To sú všetko veci, ktoré sú v tomto zákone. Toto si všetko ešte zasluhuje prácu. A potom je tu otázka európskej spoločnosti. Myslím si, že ja prispiejem k tomu, aby sa zjednodušil život eh, malých a stredných eh, podnikov. Možno, že mohli by sme takisto zjednodušiť eh, zverejňovanie účtov alebo jednotné kontaktné miesto. To je veľmi dôležité pre malé a stredné podniky jedno miesto, či v krajine alebo v regióne, Chcem, aby toto jednotné kontaktné miesto fungovalo. Nechcem, aby títo, e, tieto podniky museli stále chodiť z úradu do úradu. Profesor Correa de Campos, Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán Barnier, nemáme pochyby o vašich schopnostiach. A sme si istí, že máte aj patričnú motiváciu aby ste navštívili rôzne členské štáty a regióny. Boli ste, ak prídete k nám, veľmi radi vás taktiež uvítame. Pokiaľ ide o vaše písomné odpovede, možno e, smernica o službách nie je tým najlepším príkladom. Vyjadrili ste práve ľútosť nad rozdelením kompetencií medzi komisármi možno by, keby ste hľadali efektívne riešenie, do akej miery, pán Barnier, by ste sa obrátili na parlament, aby vám pomohol, e, pri, pomohol riešiť toto riziko fragmentácie, najmä v súvislosti s kvalifikáciami. Mnohé členské štáty e, sú neochotné konať v tejto sfére. Budete sa snažiť upraviť legislatívu alebo nejak presvedčiť členské štáty, aby konali, alebo pôjdete toho nejakej správy, ktorú napíšete a vypracujete? Pán Korea de Campos, pri tej príležitosti chcem povedať, že keď mi preukážete dôveru, budem sa venovať aj siedmým regiónom, ktoré sú najodľahlejšie. Nesmieme na nich e, zabúdať, pretože takisto patria do Európy a sú dôležité najmä z hľadiska biodiverzity. Ja naďalej sa budem zasadzovať za najodľahlejšie regióny. My sme kolégium a to je niečo iné ako vláda. 13 komisárov sú zodpovední za tých 1600 legislatívnych textov o vnútornom trhu a my pracujeme ako kolégium, kolegiálne. Každý komisár má kabinet, ktorý sleduje, čo robia ďalší komisári a ja budem veľmi pozorný. Budem pozorne sledovať vývoj na vnútornom trhu a budem rozmýšľať na touto otázkou s ostatnými kolegmi, kolegami. Máme tu dve smernice o kvalifikáciách a o službách. O, tu o službách odhlasoval parlament predsa. Čiže ak ju nebudeme uplatňovať alebo ak ju budeme uh, zle uplatňovať, bude to zle pre vnútorný trh, ale ak ju budeme dobre eh, aplikovať, tak to nepôjde proti vnútornému trhu. Toto je pre mňa veľmi osobná práca. Som eh, presvedčený, že regióny aj štáty musia implementovať správne túto smernicu. Budeme to hodnotiť, keď príde príslušný čas. And then the last speaker for the green... Posledným rečníkom za zelených, pán Kamfán. Áno, pán Barnier, prajem vám dobrý deň, teda respektíve dobrý večer. Hovorili ste o boji proti sociálnemu dumpingu. Mohli by ste byť, prosím, konkrétnejší, pokiaľ je o vaše zámery. Môžete sa tam dnes zaviazať k tomu, že nezavediete nejakú zásadu krajiny pôvodu, ak je hm, to, ak by to mohlo mať negatívny dopad na zamestnancov. Môžete zabezpečiť aj to, aby kolegium sa uberalo cestou riešenia toho, čo je kritizované úniou v danej sfére. Aký máte názor na rozhodnutia Európskeho súdu ohľadne prípadu Vikings? Alebo plánujete podať aj nejaké nové iniciatívy, ďalšie? Ďakujem. Najskôr chcem povedať, e, že som otvorený a ochotný chcem odpovedať na túto otázku zo všeobecnosti, pokiaľ ide o objektívne hodnotenie smernice o vysielaním pracovníkov? To bola vaša otázka, nie? Ja odpovedám áno. Nechcem tu otvárať rozpravu, pretože pamätám si o tom, ako sa diskutovalo o princípe krajiny pôvodu. Mojím zámerom nie je podpisovať mojim menom určité činnosti, ktoré by mohli mať za následok sociálny regres. Ja chcem, aby vnútorný trh bol pokrokom sociálnym aj humánnym, aby bol v prospech malých a stredných podnikov, občanov a spotrebiteľov. Pokiaľ ide o judikatúru súdu, existuje, je tu, vyhodnotíme ich a Nechcem e, to predbiehať, takže urobíme dobré vyhodnotenie týchto rozhodnutí súdneho dvoru. Ďakujem veľmi pekne pánovi komisárovi za veľmi komplexné odpovede. A skutočne to boli odpovede s hlbokou hodnotou. Poprosíme o krátke záverečné vyhlásenie, keby ste boli taký láskavý pán komisár, dezignovaný pán komisár. Týmto, to by sme ukončili e, túto časť povoludnejšieho programu. Pán predseda, nechcem predlžovať, pretože už teraz e, sme e, natiahli čas, už sme vlastne v druhej časti vypočutia. Zvažoval som slova a vety v mojom úvode veľmi starostlivo. Takže e, ukončím to tak, ako som začal. Chcem povedať, že muži a ženy budú jadrom vnútorného trhu, európskeho vnútorného trhu. Tento trh, už to zopakujem aj neskôr, keď budem hovoriť o finančných službách, tento trh musí byť v službách mužov a žien a nie naopak. Toto je moje presvedčenie. Budem za to bojovať spolu s parlamentom, e, ktorý má veľa skúseností a vedomostí. A budem disponibilný parlamentu. Budem prichádzať do tohto výboru. A chcem e, využiť túto príležitosť eh, na to, aby som sa poďakoval a a takisto, aby som si spomenul na prácu, ktorú som mal tú čest vykonávať niekoľko mesiacov v tomto výbore. Ďakujem. Now... Uh, Ďakujem veľmi pekne. A teraz sa ujme predsedníckého kresla pani kolegyňa poslankyňa Boulos. Okay, everybody, um, I'll, I'll talk over the noise. Dámy a páni, poprosím o ticho aj tých, ktorí opúšťajú sálu, pretože troška v programe meškame. Chcem poďakovať Malkomovi za to, že vlastne už e, priškrtil otázky Imka z hľadiska časového. My máme troška menej času pre našu skupinu teda, takže budem sa snažiť tiež limitovať dĺžku vašich vystúpení, ak dovolíte. Verím, že aj sami budete disciplinovali. Pán Varnie, vítam vás v mene výboru EKON. Ešte raz poprosím ticho v sále. Teraz hovorím ja, hovorí pán predsednička. Takže pán Barnie, ešte raz vás vítam. Hovorili ste v úvodnom vystúpení, E, pre výbor IMKO. Hovorili ste o určitej únave. Áno, existuje určitá únava, pokiaľ je o finančné služby a pokiaľ je aj o tie návrhy a sluhby zo strany G20. Je tam asi 50 e, rôznych legislatívnych materiálov, ktoré nám prídu do rúk čo skoro. V podstate to je asi dvakrát viac, keď ešte zohľadíme aj komitológiu. Takže Dávam vám slovo a predovšetkým by som chcela poukázať na tri veci a ku koncu vášho vystúpenia by sme potom poprosili, aby ste sa vyjadrili. Poprvé, pokiaľ je o finančnú krízu, treba komisári zodpovední za ekonomické a monetárne veci, za finančné trhy a hospodárskú súťaž, musia úzko spolupracovať. Predpokladá sa, že táto spolupráca bude musieť pokračovať aj ďalej. Výbor Ekon zodpovedá za všetky tieto oblasti politiky a želá si eh, aktívne sa podielať na tejto politike. Sme zvedaví teda, ako vy osobne môžete prispieť eh, do toho, aby aj výbor EKON mohol aktívne zasahovať do tohto portfólia. Po druhé, v jednej z vašich odpovedí ste hovorili o tom, že pokiaľ je o dopadové štúdie e, týkajúce sa vášho mandátu, súhlasíte s tým? Súhlasíte teda aj s tým, aby sa analyzoval kumulatívny dopad e, finančnej programov legislatívy po kríze, predovšetkým pokiaľ ide o príslušné návrhy, ktoré s tým súvisia. Po tretie, zaujímam aj v súvislosti s vašou písomnou odpovedou, nový rámec pre spoluprácu s europoslancami a výbormi, v tom zmysle, že sa očakáva intenzívnejšia spolupráca. Celkový objem finančnej legislatívy, ktorá sa predpokladá, okrem toho aj ten časový tlak, ktorý hlavne prichádza od G20, tak vo svetle tohoto navrhujeme, aby sa spolupráca s e, parlamentom posilnená aj v tom smere, že vlastne aj časovo tu je viac, hruba toľko priestor k dispozícii ako pre expertov z jednotlivých krajín. Takže samozrejme tieto otázky vám dám aj v písomnej forme, aby ste si ich mohli pripomenúť ku koncu dnešného zasadnutia. Takže poprosíme teraz o niekoľko úvodných slov pre výbor EKOM. A samozrejme, viete, kde je ten gombík, ktorým vám môžem vypnúť mikrofón. Takže nech sa páči, pán Barnier, dávam vám slovo. Chair. Eh, Prepáčte, teda, ak dovolíte, ďakujem za to, že ste mi udelili slovo. A práve ste to povedali veľmi jasne, pani predsednička. Bez finančných služieb neexistuje nejaký konsolidovaný finančný trh. No, hej. Áno, prechádzame najvážnejšou hospodárskou krízou od roku 1929. A samozrejme vďaka intervencii politicky aj menových orgánov, vrátane EÚ a vrátane Európskej centrálnej banky. Sa podarilo zachrániť banky, ktoré by ináč skrachovali. Podarilo sa vlastne zabrániť ešte hĺbšej recesii. A to by samozrejme, pokiaľ by bolo došlo k nej, tak by to malo veľmi hlboké a nepríjemné dôsledky. Podarilo sa nám zamedziť ďalší, ďalšiu krízu, napríklad potravinovú krízu, tá by dopadla na miliardu ľudí vo svete a samozrejme by to malo ešte aj ekologické dôsledky. Viem, že poučenie z takýchto kríz e, je niečo, čo vám veľmi blízke a máte o to veľký záujem v vašom výbore. Dámy a páni, vychádzajúc aj z toho vyhlásenia z Pittsburghu, musíme proste otočiť stránku a nechať za sebou nezodpovednosť. Musíme začať s transparentnosťou, s zodpovednosťou a toto musí stať v centre toho finančného systému. Tá kríza je ozaj veľmi vážna. Proste nesmieme len predstierať, že reformujeme. My naozaj musíme robiť reformu. Žiaden trh, žiaden hráč na finančnom trhu, žiaden produkt, žiadne teritorium by nemalo mať možnosť uniknúť spod príslušnej legislatívy. A pani Merkelová pred niekoľkými týždňami vytýčala rovnaké požiadavky. Čiže potrebujeme uplatňovať odporúčania G20. -ky. Tá Európa je do tohoto úsilia zapojená a je to úsilie, ktoré mobilizuje celý svet. Tam musíme hľadať hm, hybnú silu spolu s našimi partnermi a očakávame rovnakú rozhodnosť aj od nich. Aj ďalej, nielen v rámci G20, budem aj ja napríklad venovať e, svoje úsilie spolupráci s partnermi. Čiže toto je naša cestovná mapa inej niet. Pani predsedníčka, my teraz sme aj na Prahu e, reformy e, dohľadu, pretože Európa bude prvým regiónom sveta, ktorý vyvodí dôsledky z krízy. Myslím si, že by sme mali pamätať aj na prácu Žaka de la Roziera a jeho kabinetu, a takisto sa budem držať aj e, prepojenia s mojim kolegom Oli Rénom. V následujúcich e, mesiacoch pred, predložím e, pravidlá pre kapitál bank, pre solventnosť bank a takisto budem iniciovať návrh pre deriváty a takisto pre automatické zúčtovacie strediska. Rátam s tým, že budeme revidovať aj smernicu o zneužívaní trhov a Nebudem sa vyhýbať komplikovaným otázkam, ako napríklad e, sankcie alebo predaje. E, smernica MIF alebo Solventnosť 2, účtovnícke normy, prudencialita, dôchodky a tak ďalej. To sú všetko oblasti, kde budem využívať nástroje lepšej legislatívy. Naša ekonomika potrebuje trh, pretože je to veľká e, šanca pre Európu, aby mala finančný sektor s dobrým výkonom a diverzifikovaný. Potrebujeme samozrejme inovácie, inovatívne e, investície. Ja som presvedčený o tom, že náš finančný sektor musí byť konkurencieschopnejší, musí mať dobré pravidlá a musí byť dôveryhodný. Opäť máme udržateľnú výhodu v celosvetovej konkurencii ale potrebujeme inteligentné pravidlá v tejto oblasti, stabilitu a takisto musíme podporovať inovácie. Hospodárstvo nemôže e, financovať bez zdravých financí, ktoré sú v službe hospodárstva a nie naopak. To je jednou z podmienok na to, aby občania e, sa prispôsobili vnútornému trhu, ktorý je ich trhom. Navrhujem vám, aby sme pracovali spolu na tom, aby európsky finančný sektor bol lepšie kontrolovaný, transparentnejší a výkonnejší. Chcem, aby vnútorný trh integroval finančné služby, ktoré by boli udržateľné a bezpečné a navrhujem, aby sme spolu premýšľali nad témami, ktoré zaujímajú spotrebiteľov a malé a stredné podniky, najmä ochrana vkladov, hypotekárne úvery, bankové karty, E, jednotný platobný priestor európsky a tak ďalej. Dámy a páni, som presvedčený na základe tej krízy, ktorú sme e, zažili, že sa musíme pozerať do budúcnosti a musíme e, vytvoriť ten budúci rámec a budúce nástroje na to, aby sme v budúcnosti už predvídali ďalšie krízy a ak prídu tie ďalšie krízy, aby sme ich boli schopní manažovať. Dámy a páni, Európa by svoje peniaze a energie, energiu nemala obetovať nejakej kríze, ale skôr zelenému rastu, boju proti klimatickým zmenám alebo riešeniu demografi- demografických problémov. Ďakujem. Thank you. Um... Ďakujem pekne. Netieskame príliš dlho, lebo vám to uviedá z času na odpoveď. Takže Prvé kolo v mene skupín. Jean-Paul Gauzes v mene EPP. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Pán dezignovaný komisár. Fakt, že som koordinátorom EPP, znamená, že je pre mňa cťou začať toto kolo otázok. Vítam vás v našom výbore a z toho zoznamu, ktorý ste uviedol, môžem povedať, že naozaj Vidno, že tento, tento výbor má ozaj veľký záujem a aj komisii sme to povedali veľmi jasne, že treba konať. A potom, čo sme si vypočuli, aký záujem máte riešiť viaceré veci, teda chcem na to nadviazať, ako hodláte prepojiť obavy výboru pre ekonomiku s týmito aspektami. Ďakujem veľmi pekne za poznámku. Odpovede budeme pracovať spolu. Komisia potrebuje pridanú hodnotu parlamentu. Vrátanie textov, o ktorých sme hovorili, ku ktorým ste vy e, spravodajca napríklad o hedžových fondoch alebo o dohľade nad finančným trhom. Týmto témam som sa už venovala, na tom budem naďalej pr- pracovať. Budem sa opierať o prácu predchádzajúcej komisie a takisto o expertízu a vedomosti a názory od vás. Mnohí z vás ste prišli z podnikov, z bankového prostredia. Vy viete, o čom hovoríte. Komisár nemá vždy e, všetky vedomosti sam od seba, od prírody, ale potrebuje tým veľmi kvalifikovaných e, ľudí. Mám napríklad pána Kvista alebo Davida Wrighta, ktorí sú odborníkmi v oblasti finančných služieb. Ja sa budem opierať o ich expertízu, tak ako odporúčala pani Sharon Bowles, budeme predkladať kvalitné, dobré zákony. Takže ja budem často prichádzať k vám a budem sa opierať aj o prácu, ktorú musím vykonať spolu s radou. Máme teraz e, pred nami obrovské výzvy, pani predsedníčka. Ja som ochotný urobiť vyhodnotenie, pretože ide o veľký legislatívny balík tak ako v iných oblastiach, aj v tejto som zastancom myšlienky urobiť kompletné prehodnotenie legislatívneho balíka. Pán dezignovaný komisár, hovorili ste o ekonomických hodnotách finančných služieb. A toto je aj duch, v ktorom my pristupujeme k týmto ociam. Isté, sú tu aj špekulácie, ktoré sa týkajú surovín napríklad. Aj to je dôležitá oblasť. O čo sa opierajú tieto špekulácie? Nehovorím teraz o energii alebo o, re, o rope, o surovinách, ale hovorím o takých e, špekuláciách, ktoré sú dosť škandalózne, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych e, komodít. Mnohí ľudia, milióny ľudí na svete umierajú hladom, trpia hladom. Myslím teraz na najchudobnejšie krajiny sveta, napríklad Haiti. Videl som jednu reláciu v televízii pred rokom o hlade, kde haitské ženy išli do Port-au-Prince, aby nakrmili svoje deti. Dávali im keksiky s troškou olivového oleja. To bolo všetko, čo mohli dať svojim deťom na jedenie a to je nepriateľné takáto situácia. Musíme teda preto sa snažiť o kontrolu a transparentnosť a musíme bojovať všetkými prostriedkami pre tieto špekulácie s poľnohospodárskymi komoditami. Pán Bulman, skupiny SMD. Vážený pán Barnie, aj v mene socialistov demokratov vo výbore e, srdečne vás vítam na tomto vypočutí. Uvádzate, že Európa musí byť hybnou sílou Hovoríte, že musíme e, nielen e, e, reagovať, ale vopred konať. To sú veci, ktoré radi počujeme. Nemáme žiadne pochybnosti, pokiaľ ide o vašu orientáciu. Chceme vedieť, či máte spolu s nami dostatok síl, aby ste to v praxi realizovať. E, e, môžeme veľa hovoriť, ale predovšetkým musíme e, obnoviť vo finančnom systéme dlhodobú stabilitu, aby sme mm, mm, zabranili špekuláciám, aby sme neopravovali iba, čo chceme urobiť v nasledujúcich rokoch, aby sme predišli ďalšie krízy, aby sme zabezpečili dlhodobú orientáciu na finančných trhov na prospech nás všetkých. Pán Pullman, Najskôr e, chcem povedať, že určite mám ochotu konať. Zvážil som každé slovo, ktoré som povedal a myslím vážne záväzok z mojej strany. Nebudem sám, budem mať e, podporu predsedu Barozu, Baroza a takisto pána Almúnia, pána Réna, pani predsedníčky a tak ďalej. A s nimi budem pracovať na týchto výzvach poučenie, jedno z prvých poučení je, že musíme najskôr chápať a potom konať. Konať na správnej úrovni s nástrojmi efektívneho dohľadu, ktorý máme, ktorý potrebujeme. A veľkou oblasťou, v ktorou si môžeme zobrať ponaučenie, to sú práve tieto nástroje dohľadu, ich e, znalosť. 600 tisíc miliard dolárov, ktoré cirkulujú po svete, sú vlastne vo forme derivátov, finančných derivátov. A toto musíme pochopiť a vedieť. A musíme postupne normalizovať tieto produkty. A toto je práve tá oblasť, ktorá je ešte nevyriešená a musíme to v Európe začať bez naivity. Pán Pulman, som presvedčený o tom, že potrebujeme finančný sektor, aby sme mohli financovať európske hospodárstvo, ale tento finančný sektor musí byť e, dobre regulovaný. Potrebujeme pertinent regulation, čiže tú správnu reguláciu. A tak, aby sme mali konkurenčnú výhodu pred ostatnými časťami sveta, ktoré nemajú takýto solidný základ. A tak, ako som hovoril už pred chvíľkou, pán Pulman, je dôležitá prevencia budúcich kríz. Ďakujem pekne, pán Barnier. Ďakujem pekne za otázku. Konkrétna následná otázku. Pokiaľ e, máte, máte nejaký mm, návrh ohľadom, e, ohľadom derivátov, máte napríklad nejaký návrh e, smernice ohľadom vlastného kapitálu, e, tak ako sa to overilo v Španielsku, e, hodláte nejaké opatrenie v oblasti e, e, zdanenia finančných e, transakcií alebo iné náležité opatrenia, aby e, sme pôsobili voči tým e, transakciám, ktoré spôsobili dnešnú krízu, e, nemôžeme pomáhať iba e, bankám zatiaľ, что штаты будут банкротованы. Moja ответ je áno. Chcem teraz e, pochváliť prácu pani Makaty. Na konci e, tohto minulého roka a uh, jej text sa bude týkať viacerých uh, oblastí. A ja jedného. Samozrejme, teraz ešte nemám dostatok uh, technických uh, znalostí, ale budem uh, sa venovať uh, riadeniu likvidity a kvantite a kvalite vlastného kapitálu. a budem samozrejme premýšľať aj nad e, dynamickým zaistením a budem sledovať, čo sa deje vo zvyšku sveta a takisto musíme sa približovať aj e, normám, musíme dosiahnuť vzájomné približovanie noriem. Ďakujem pekne. V mene LD pani Gulat. Ďakujem pekne, pani mm, predsednička. Vážny pán e, dezignovný komisár, nemáme žiadne pochybnosti e, ohľadom vašeho, vašho odhodlania. E, už nejaký čas nám to preukazujete, ale jedna principiálna otázka. Sami ste spomenuli, že je tu určitá snaha v Európskej únii využiť národné zvyklosti a to môže braniť nášmu spoločnému snaženiu o reforme vo finančníctve. Musíme si e, jasne povedať, že najmä Spojené kráľovstvo a niektorí ďalší e, je vaše menovanie vzhľadom na váš e, pôvod, že ste francúz a to je veľmi vzdialené nášmu spoločnému zmyšľaniu. A preto E, potrebujete generálneho e, riaditeľa, ktorý e, bude zvolený zrejme na základe svojho cestovného pásu schopností. Je tu podstatná otázka. Budete e, e voliť svojich spolupracovníkov e, na základe ich e, štátnej príslušnosti? Dokážete e, oponovať napríklad tlaku Londýna? E, presadíte záujmy spoločenstva? E, prečo sa na to pýtam? Nevychádzam z federalistickej ideológie, ale celý svet očakávať od Európy určitú reakciu a nebudeme silní, pokiaľ nebudeme zjednotení a nebudeme pôsobiť spoločne. Pani Gulár, áno, celý svet čaká a myslím si, že Mhm. mali by sme uh, začať už na tom pracovať. Potrebujeme inteligentnú reguláciu a udržateľnú. Tá otázka, ktorú sa pýtate, je vážna a ja vážne odpoviem. Ja som čítal samozrejme všetko, čo sa o mne píše a hovorí. Ja som taký pokojný človek z hôr a toto je, taká, to je také blízke Britom, myslím si. Ale ešte som sa nedostal uh, k, tej, k tomu britskému správaniu úplne. Ak chcete, ja to odprisahám, ja to odprisahám pred súdnym dvorom, ak uh, je niekto francúzským politikom, nie je zvyknutý niečo prisahať, ale ja už som prisahal. A potom môžete si overiť po 5 rokoch, ako som dodržiaval moju prísahu. Či som vždy konal v európskom záujme. My v, ako komisári, ako kolegium budeme v najlepšom európskom záujme e, predkladať e, legislatívne texty, pretože z tej brutálnej svetovej krízy si musíme uh, vziať po naučenie. Pani Gulárd, nemajte strach, ja sa budem snažiť eh, robiť všetko, čo bude v mojich silách. Budem mať generálneho riaditeľa, ktorý je Brit, ale ten nebude iba britským generálnym riaditeľom, ale európskym. Pani Gulár, už sa niekedy stalo, prvýkrát, keď som bol komisárom, mal som tiež generálneho riaditeľa Brita fungovalo to. To sú európsky štátni zamestnanci, ktorí niekedy aj sú viazaní prísahou, aby konali v najlepšom európskom záujme. Nemajte, ne, nemajte pochybnosti, ja nebudem sa podriadovať žiadnym príkazom, či už z Londýna alebo z Paríža. Ďakujem pekne, pán dezignovaný komisár veľmi e, dôrazne ste to povedali, ale aj e, so zmyslom pre e, humor. A teraz konkrétne, keď hovoríme o návrhu finančného dohľadu, ktorý pripravuje Rada ECOFIN, pripravila v decembri, či chcete braniť integrovaný prístup spoločenstva k tomuto jednotnému trhu, aj keď to nie každému sa pozdáva? Myslím si, že aj v tejto oblasti musíme ešte urobiť pokrok. Dobrý príklad toho, čo nazývam pridaná hodnota parlamentu, ktorú potrebujeme. Rada sa v decembri na niečom dohodla. Je to pozitívny krok. Nebudeme robiť európsky dohľad, nemôžeme postupovať proti vládam, proti štátom, ale musíme to urobiť spolu s nimi. Musíme kolegov presvedčiť, že máme spoločnú ambíciu v tejto oblasti. Áno, pani Gulár, ja vám nemôžem povedať menej, ako je v úvodnom texte komisie. V pôvodnom texte komisie. Pozrite si ten text. To je to, čo môžem povedať k tejto téme. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Konfiant, mene zelených. <clears throat> Áno, e, pán Barnier, dobrý deň. Ešte raz. Pred týmto vypočutím som e, počúval e, vypočutia pána Makrivyho, vášho predchodcu na tomto poste a všimol som si určitý rozdiel e, v tonalite, ale e, čo ma uh, prekvapilo, keď ste spomenuli viaceré smernice, ktoré by ste chceli navrhnúť parlamentu a rade. Spomenuli ste SEDIFO, čo je následník uh, e, Bazela dvojky, Bazelej dvojky, Taktiež ste spomenuli e, MIFID a e, balíček e, opatrení v, e, v oblasti dohľadu. To všetko už má komisia k dispozícii. Som zvedavý, či sa to odzrkadli aj v zmene legislatívneho programu a nie len v tom, že preberiete určité nejaké prísluby a záväzky vašich predchodcov či e, bude nejaký program o zdanení finančných transakcií. Táto otázka znela, ale ste ju nezodpovedali. Či budeme mať e, Európsku agentúru pre investorov ako v Spojených štátoch, čo sa týka kontroly nad daňovými e, rajmi a podobne. Euh, Musíme pracovať vážne na témach, ktoré sú <clears throat> veľmi vážne. Môj plán je jasný, je to plán G20. Už sme začali reflexiu z iniciatívy pána Barozu v línii pána Dela Roziera. Ide, aj, ide o návrhy pána Dela Rozier. Chcel by som vám povedať, že e, budeme robiť stále viac, ale je treba robiť aj stále lepšie veci. Čiže v prvej časti môjho mandátu sa e, budem snažiť e, splniť tie moje štyri priority, ale samozrejme bude to aj Bazilej dvojka. Budem pracovať s ostatnými komisármi a možno sa nám to podarí naplniť o obsážnejšie. Ratingové agentúry, e, tie samozrejme nie sú samotné zodpovedné za krízu. Dohľad e, a Medzinárodný menový fond, e, toto sú všetko tie témy a pôjdeme ešte ďalej s ambicioznou agendou navýšenie základného kapitálu e, bank, kompenzácie, e, finančné deriváty, automatické zúčtovacie centra, zneužívanie trhu, smernica o zneužívaní trhu, o ktorej som hovoril, e, tie sankcie a predaje cenných papierov pred poklesom cien a tak ďalej. Čiže chcem vám povedať, že ja potrebujem ešte čas, potrebujem niekoľko týždňov na to, aby som to ešte preskúmal. Ja ešte nie som komisárom, musím ísť do Frankfurtu, do Madridu, e, do Paríža, samozrejme pôjdem do Londýna. Jednoducho ja potrebujem čas na to, aby som vytvoril, vypracoval túto agendu. Que pensez-vous des, des dark pools? A čo si myslíte o výsledkoch činnosti, e, e, teda smerníc, ktoré navrhol váš predchodca. Ja nebudem teraz dávať čierne body. Táto alternatívna platforma v bankách už existuje nie, nejaký čas. E, Vy hovoríte, že je to chyba tej predchádzajúcej legislatívy. No to ešte vyhodnotíme, revidujeme text. Budem eh, premýšľať nad tým, ako kontrolovať to, čo je dôležité. Musíme najskôr pochopiť, až potom môžeme konať. 85 až 90 finančných produktov to sú tie deriváty, ktoré unikajú akejkoľvek kontrole. Musíme postupne e, meniť pomer týchto e, čísel postupne, krok za krokom. E- Ďakujem pekne. A teraz e, v ECR, e e, pani Swinburne, ďakujem pekne ako prvá britská koordinátorka, ktorá sa vyjadruje. Nebudem sa vyjadrovať nacionalisticky. Otázka na pána dezignovaného komisára. Týka sa to technických záležitostí. Vzhľadom na vaše rozsiahle skúsenosti v oblasti európskej legislatívy ste bývalý minister, bývalý komisár, bývalý europoslanec. Čo si myslíte otázka? otázkach zodpovednosti e, e, skladania účtov a spolupráce e, v rámci novej architektúry dohľadu nad finančnými službami. Ako si viete predstaviť spoluprácu medzi tromi európskymi orgánmi a kto bude mať vedúcu úlohu v prípade, že tam bude určité prelínanie a predtým sa budú zodpovedať, e, komu budú skladať účty e, príslušní rediteľa, akú úlohu vidíte pritom pre Európsku komisiu a Európsky parlament. Madame uh, Swinburne, uh, Tak ako pani Gulard pred chvíľkou hovorili ste o dôležitej otázke dohľadu, ktorý, ktorá nadvezuje na návrhy pána de la Rozier. To je súčasťou mojej cestnej mapy. Musíme sa opierať o, o vedomosti národných dozorných orgánov, ktoré majú vedomosti z terénu. Myslím si, že toto je pragmatické riešenie. Je treba sa opierať o 27 národných regulátorov v tejto oblasti, pretože títo, tieto dohľadové orgány dohľadu vedia veľa a je dobre tam zaviesť princíp reciprocity. Keď sa pozrieme na predchádzajúce štruktúry a nové štruktúry SEPS, SEOPS napríklad, ktoré existovali už predtým zmiešaný výbor, ktorý sa e, zaoberal horizontálnymi otázkami, Komisia pani Svenborn toto vzala na vedomie pri svojom návrhu bol zmiešaný výbor, ktorý mal zabezpečiť e, etapu spolupráce a koordináciu medzi troma agentúrami. Vy teraz sa pýtate, čo sa stane, aké budú dohody medzi nimi. Toto nie sú riaditeľia zo so záväznými právomocami euh, euh, O potrebu e, riešiť e, e, rozdiely medzi národnými dozornými orgánmi. Potom o tri roky sa to prehodnotí naozaj potrebujeme asi 2-3 roky, aby sme e, vedeli k tomu pragmaticky pristupovať. Ďakujem. Ďakujem, e, pani predsednička. Nadvezujúca otázku. Viacerí členovia tohto výboru hovorili, že by uprednostnili jednotný e, dozorný orgán v Európe. Podľa vás myslíte, že tento orgán by bol vhodnejší z hľadiska zabezpečenia vzájomnej zodpovednosti a skladania účtov? Že by to bol menší problém? Ďakujem. Nuž, e, neviem, či máte na mysli jednotný dozorný orgán, ktorý e, spojí e, dohľady v jednotlivých sektoroch, alebo jeden dozorný orgán, ktorý odbúra národné dozorné orgány. Neviem, čo konkrétne si o tom myslíte. V niektorých krajinách existuje jeden dozorný orgán, Určite poznáte takú krajinu a v niektorých krajinách existuje aj tri. Nehovorím teraz o Spojených štátoch, kde existuje veľký počet podľa toho, o aké spolkové štáty, e, e, e, o akých spolkových štátoch hovoríme. Myslím si, že existujú viacero modelov a kvalita dohľadu nie vždy výsledkom konkrétneho institucionálneho riešenia pokiaľ ide o E, pozorné sledovanie a hodnotenie dochádzajúcich informácií. Myslím si, že treba zabezpečiť e, náležitú koordináciu činnosti jednotlivých dozorných orgánov, e, koherentný prístup, dôslednosť a podľa mňa to by bolo možné, pokiaľ s tým bude súhlasiť rada a budete súhlasiť vy. Ďakujem pekne mene GUE. Pán Šuntis, ďakujem veľmi pekne. Vážený pán e, e, Barnier, e, úprimne vás srdečne vítam na tomto vypočutí. Veľmi si vážime vašu snohu a to, že sa snažíte konkrétne zodpovedať na špecifické otázky. A preto by som sa chcel opýtať, čo si myslíte o privatizácii a o e, službách vo verejnom záujme. E, pripravujete nejakú úpravu e, v oblasti privatizácie, napríklad telekomunikácie. E, v Grécku sa pripravujú určité balíčky a nemáme verejné obstarávanie. Myslíte, že to, čo sa malo urobiť podľa smernice z roku 2004, aké chcete urobiť opatrenie na uplatnenie tejto smernice v konkrétnych prípadoch? Pán Chontis, komisia musí respektovať e, zásady subsidiarity a podľa platných pravidel, ktoré sme spoločne dohodli, nechcem hovoriť, že budeme nabadať alebo e, schváľovať privatizáciu e, v tej ktorej krajine, nabadať privatizáciu alebo schváľovať takúto privatizáciu. Existujú viaceré e, e, prístupy e, či vlád pravicových, stredo, stredových alebo levicových. V Grécku ide o privatizáciu časti sektora telekomunikácií Mm, počul som o tom e, rôzne diskusie, chápem, e, aké to bude mať dôsledky pre Grécko. A samozrejme e, je tu aj otázka zistenia bezpečnosti verejných prostriedkov. Taktiež je to určité znepokojenie, čo všetko bude poskytovať služby vo verejnom záujme. Nechcem sa vyjadrovať ku konkrétnym prípadom, lebo potrebujeme viac času na dôkladnú analýzu. Ale vo všeobecnosti by som chcel povedať, e, to som povedal e, úvodom e, ako komisár, budem sa sústavne snažiť náležiť o náležitú implementáciu komunitárnej legislatívy a počas nasledujúcich rokov môjho pôsobenia budem brániť záujmy drobných sporiteľov a občanov Európy. Chcem posilniť prístup k informácii pre sporiteľov a pre občanov vo všeobecnosti. popri e, návrhoch, ktoré pripravujeme, som spomenul e, otázky hypoték, e, zodpovedného úverovania a požičovania si prostriedkov. Ide o prístup k bankovým účtom pre každých, každého občana a musíme zabezpečiť zájme týchto občanov. Pán Barnier, nadvezujúca otázka, Mám na mysli e, e, konkrétny prípad, keď ide o práva viacerých e, miliónov ľudí, ktoré sa zanedbávajú a časť svojich príjmov zverili gréckým podnikom. Teda konkrétna otázka, či e, e, chcete nejakým spôsobom zabezpečiť e, uplatnenie európskej legislatívy. Nehovoríme teraz o tom, či je to správne alebo nie, ale musí sa to uplatniť. Musí tá, sa to realizovať. Ide o legislatívu, ktorá bola prijatá predchádzajúcimi vládami. A či máte dostatok e, e, vôle na to, aby ste zabezpečili súlad s e, komunitárnou legislatívou. Som presvedčený, pán Chutis, že ma pochopíte a budete súhlasiť s mojou odpoveďou, keď hovoríme o konkrétnom prípade implementácie legislatívy v konkrétnej krajine v súvislosti s rozhodnutím o privatizácii e, určitého podniku. Nebolo by vhodné, aby som e, vám dal odpoveď e, e, vo veci, e, o ktorej nemám dostatok informácií, ale budem sa snažiť zabezpečiť náležitú implementáciu komunitárnej legislatívy. O tom sme diskutovali s greckou vládou a chceme zistiť takúto implementáciu. Nechcem sa vedrovať ku konkrétnemu prípadu, pretože to, na to by som potreboval veľmi dôkladnú analýzu mám úctu voči vám ako europoslancovi a to e, e, je vyjadrené v mojej odpovede. Keď sa stanem komisárom, veľmi dôkladne e, to rozanalizujem a poskytnem vám presnejšiu odpoveď. Ďakujem pekne. Teraz mene FD, pán Blum. Uh, good evening, uh, Monsieur Barnier. Dobrý večer, pán Bernier. Či by ste ma nemohli trošku upokojili? Teraz hovorím v, mene finančníctva v Londýne. V pondelok som povedal, že nevie eh, nič o tom, ako eh, vznikol, eh, vznikla kríza. A komisár pre mm, finančné veci hovoril, že je marxista. A keď počúvam vás, zdá sa mi, že nemáte v tom absolútne jasné. Čo ma znepokojuje? Chcem sa opýtať, či by ste mi láskavo nevysvetlili, keď hovoríte o komoditách, keď hovoríte o predaji eh, akcií, ktoré niekto nemá, eh, veď nie je možné eh, vycestovať do Chicaga alebo Cirichu, kde to funguje. Treba si pamätať, že 40 HDP Veľkej Británii vzniká vo finančníctve Londýna. Netreba zabiť slepku, ktorá znáša zlaté vajíčka. Non, mais M. Blum n'a pas posé de vraies questions, mais il a exprimé. V podstate vy ste nepoložili otázku, ale vyjadrili ste presvedčenie a na to máte názor samozrejme. A, právo. Áno, e, viem o týchto číslach. City. Trošku ma to síce prekvapilo. Vy hovoríte o finančných službách, ak bolo tlmočenie správne. Ja som myslel, že vy hovoríte teraz v mene svojich voličov, ale vyznelo to, ako keby ste hovorili v mene finančníkov, v mene finančných služieb. Myslím si, že medzi nimi je veľmi veľa zamestnancov alebo výkonných pracovníkov, samozrejme. Ale pán Blum má pravdu, také veľké mesto ako Londýn je veľmi dôležité aj pre finančný sektor, ale aj pre Európu hovoríme asi o Hovoríme asi o 6 miliónoch eh, zamestnancov, ktorí samozrejme živia svoje rodiny a tak ďalej. A naozaj nič asi v britskom hospodárstve a pre Londýn nie je tak dôležité ako práve sektor finančných služieb. Myslím, že nie je v záujme britského fina, britského finančného sektora, aby naďalej eh, trpel to, čo predtým a aby sme využívali britských daňových poplatníkov. Myslím si, že finanční, pardon, daňoví poplatníci by nemali naprávať škody vzniknuté v dôsledku krízy, v nedostat, z nedostatku uh, transparentnosti a kontroly 600 tisíc miliárd eur, ktoré sú v obehu na celom svete, sú vo forme derivátov, finančných derivátov. Pán Blum, myslím, že potrebujeme reguláciu. Citoval som Adama Smisa, ktorý hovorí, je to otec liberalizmu, ktorý hovorí, že trh nemôže fungovať bez pravidiel ani bez etiky, ktorú by dodržiavali aktéry tohto trhu. Toto je moje presvedčenie. The point I was making, Mr. Bar- eh, Chcel som povedať, pán Barnier, ďakujem za odpoveď. E, nechcem e, sa spravedlniť za to, že zastupujem e, finančníctvo City. Bez toho Spojené kráľovstvo by bolo bankrotom a som hrdý na to, že som strávil tak roko, veľa rokov v City. Chápem, že potrebujeme reguláciu, chápem to, čo ste citovali Adama Smitha, ale je to zlá, nesprávna regulácia, je príliš nákladná a sa neosvedčila čo ma znepokojuje, že sme si nerobili sa žiadne závery. Chceme e, stále používať rovnakú reguláciu, ktorá sa neosvedčila. Iné krajiny ako Austrália neutrpeli e, e, túto krizu, pretože majú inú reguláciu. Môžete ma ubezpečiť, že budeme sledovať aj iné formy regulácie, nielen perspektívnej, ktoré sme využívali v minulosti, ktoré spôsobili túto otrasnú krízu. Pán Blum, nemusíme hľadať e, príklady. V Austrálii to je dosť ďaleko, si myslím. Povedal som, že nebudeme predsa e, robiť nejaké akože reformy. My budeme robiť skutočné e, reformy, pretože kríza zničila statisíce pracovných miest v reálnom hospodárstve, v reálnom priemysle. Musíme ešte raz popremýšľať nad týmto názorom, ktorý som vyjadril pán Blum, záujmom európskeho finančného sektoru, aj britského finančného sektoru by malo byť to, aby existovala efektívna a inteligentná regulácia. Nebudeme sa obracať na iné regióny sveta. Potrebujeme udržateľnú kompetitívnu výhodu voči iným um, regiónom. Mám tu článok, kde sa hovorí, že finančníctvo si nezobralo ponaučenie z krízy. Myslím si, že mali by sme si vziať ponaučenie z krízy a aj si ho vezmeme. A teraz menej nezradených, pán Martin. Ďakujem pekne Pán e, Barnie, e, máte, e, máme tu ťažkú váhu a človek, ako je proeurópan, ako ja, predsa len vidí mnohé veci kriticky v tom, ako to prebiehalo, ale som rád, že sa ráta s vašim, pôsob- vašim pôsobením v tejto funkcii. A teraz narodil svojho predrečníka, považoval by som eh, by som za nesprávne, že regulácia je nesprávna, že toto spôsobilo eh, túto katastrofu. Skôr vzdelám eh, názor tých, že nechceme mať nejaké príkazy. Potrebujeme úpravu každého produktu pre každú miesto, pre každý, každú inštitúciu. Otázka znie, či toto vyjadrenie e, kancelárky e, e, Merkelovej dokážete jednoznačne podporiť. ja takisto som citoval nemeckú kancelárku ja ju veľmi rešpektujem. Bola e, kedysi ministerkou životného prostredia. V tom istom období, a v ktorom som aj ja bol minister životného prostredia 90 4,95. E, povedal to aj Sarkozy, aj Gordon Brown, pán Zapatero, aj iní šéfovia štátov a vlád, ktorí sa zúčastňujú na G20. Samozrejme, pán Martin, ja to takisto citujem. Žiadne územie, žiadne miesto, žiaden produkt finančníctva by nemal byť vyňatý z regulovania, efektívneho, presného regulovania. Toto presne povedala pani Merkelová, toto je aj moje presvedčenie. Povedal som inteligentná regulácia, kvalitná, regulácia, aby sme reagovali aj na pani Sharon Bowl. Toto je presne tá výzva, ktorú máme. Nesmieme strácať príliš veľa času, to som hovorila pánovi Bulmanovi. Musíme pracovať, predkladať návrhy, ale máme tu citlivý problém ešte predvídania budúcich kríz pretože špekulatívne bubliny sa opätovne objavujú a ja chcem spolupracovať s bankami a s ostatnými sektormi, aby sme boli schopní v budúcnosti novú krízu predvídať. Chcem teda pracovať na predvídaní, na predpovedaní, na anticipácii nových kríz, za rešpektovania suverenity členských štátov. Danke und es tut mir leid, dass ich... Ďakujem pekne. E, e, mrzí e, ma, že som nebol tom, keď sa to povedalo, ale teraz konkrétne. Máme balíček smerníc komisie. Jedne hovorí, že to bolo šité horúcou ihlou a že nie je to v poriadku. Ďalší sa snažia to veľmi zacelene podkopať vidíte e, e, nebezpečenstvo toho, že pozmeňujúce návrhy, ktoré sú mm, prejavom lobovania, mm, môže spôsobiť mm, nie e, zodpovedné medzery v tomto zamere Merkel Barnie Barnier. A čo chcete podniknúť, aby ste zabranili takýmto snahám zo strany rady. A kým spôsobom to chcete presadiť a e, posobiť proti takémuto tlaku? Pán Martin, už sme diskutovali v komisii o kríze. Samozrejme, že máme už text o dohľade ktorý musí byť zlepšený. A potom máme text o hedžových fondoch ktorý má pridanú hodnotu a je obsažný. Potom je tu dôležitá obava, ktorá sa týka transparentnosti, o tom som pred chvíľkou hovoril, a je tu r- problém regulácie. Je to konkrétny, presný problém. Je to to, čo mu hovoríme hedging, ten efekt páky a potom je tu otázka tretích štátov. Myslím si, že sme dosť e, zodpovední a ja ako budúci komisár myslím, že môžem povedať, že budem všetkých počúvať. Určite môžeme ešte diferencovať a zlepšovať tie texty napríklad o vlastnom kapitále, o hedžových fondoch. To už povedal pán Gos, samozrejme. Ďakujem. Teraz sa prejdeme ďalej. Poprosím teda, aby ste dodržiavali čas. Teda prvá otázka, pán Langen. Ďakujem, pán Barnier, ak dovolíte. My sme to tu zažili, že regulácia bola zlá a váš e, predchodca McCreevy bo ešte zosiloval toto zneužívanie, toto zhoršovanie, pretože 5 rokov sa bránil predkladaniu konkrétnych návrhov a ja Eh, chcem, my chceme, aby ste presadili lepšiu, prísnejšiu reguláciu. My sme na vašej strane jednoznačne. Nechcem opakovať to, čo už bolo povedané. Dva nové body. Prvý bod, deriváty. Deriváty majú 11 krát väčší objem ako HDP celého sveta. Toto je sektor, ktorý funguje bez akejkoľvek zodpovednosti a dlhodobé straty tohto sektora boli prenesené na celú spoločnosť. Musíme toto v budúcnosti re- regulovať viac, než chcú finančníci. A druhá vec, sektor sa musí takisto podielať na nákladoch regulácie a takisto musí prevziať ručenia. Chcem vedieť, aké konkrétne návrhy predložíte, ako chcete regulovať e, deriváty, chcete to urobiť európskym spôsobom alebo chcete čakať na nejakú medzinárodnú právnu úpravu? Nemyslím si, že by sme mali čakať na medzinárodnú právnu úpravu, i keď pán Langen, táto otázka je samozrejme veľmi eh, vážna, pretože sa týka obrovského objemu 600 tisíc miliard eur, to je niečo obrovské, obrovská suma. Už na G20 sme vypracovali predsa cestovný plán a ja chcem obetovať veľa času tejto otázke, ako som už povedal. Chcem ísť za partnermi do Washingtonu a potom chcem ísť do Číny, pretože to, čo sa teraz deje v čínskom hospodárstve, je veľmi zaujímavé. Pôjdem nadviazať tieto vzťahy a budem si obrovať situáciu bez toho, aby som udeloval lekcie našim partnerom. Pretože všetci partneri majú rovnaké záväzky ako my a chcú realizovať e, záväzky, ktoré prijali hlavy štátov a vlád, či už v Londýne alebo v Pittsburghu. Spojené štáty americké urobili um, pokrok, sú, majú náskok pred nami. Aj iný v otázke, samozrejme. Otázka derivátov je veľmi závažná. Mali by sme to eh, riešiť podľa zásady G20, čiže nemôže existovať žiaden aktér ani žiaden trh bez regulácie. Tieto produkty finančné musíme normalizovať a musíme eh, zaviesť automatizované zúčtovacie stredisko. V Európe nie je takéto zúčtovacie stredisko, cez ktoré by prechádzali tieto finančné deriváty. A preto túto tendenciu musíme e, obrátiť a preto, pán Langen, ešte v tomto roku e, predložím konkrétne legislatívne návrhy k tejto oblasti. Ďakujem. Pán Barnie, ešte stále nemám definitívne stanovisko k podielaní sa finančného sektora na nákladoch riešenia krízy, ale ja by som chcel vedieť, aký máte na to vy názor. Na začiatku ste povedali, že kladiete dôraz na to, aby etické a morálne princípy boli e, opätovne platné v tomto sektore. Ja to môžem len podporiť, pretože táto sloboda doteraz existovala bez e, zodpovednosti a to musíme regulovať. Som presvedčený o tom, že finančný sektor sa musí znova priblížiť a prispôsobiť sa reálnemu hospodárstvu a musí sa e, vzhľadom na toto reálne hospodárstvo redukovať. Nechceme, aby štáty boli hnané finančným sektorom, ktorý už stratil akékoľvek dimenzie. Chcem sa spýtať, chcete presadzovať tie etické zásady? Máte k tomu návrhy? Samozrejme áno, je to jasné. Vy, ak sa rozhodnete mi dať dôveru, tak e, potom sa budem stretávať s bankami a so zastupcami finančného sektora, ktoré sú veľmi diverzifikované podľa krajiny. Pripravujeme CRD 4, pripravujeme nariadenie o bankách, ktoré bude upravovať kvalitu a výšku e, vlastného kapitálu a takisto bude upravovať e, jasne záruky tak, aby sme dosiahli dostatočnú bezpečnosť. Toto je ten tzv. duch predvídateľnosti, alebo predvídavý duch, tak toto my nazývame. A toto naozaj musíme poskytnúť občanom túto inteligentnú reguláciu. A tomuto venujem prvý týždeň môjho mandátu, ak mi to umožníte. Uh, uh, no, uh, Teraz nasleduje Pani Luling, Astrid, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážne pán dezignovaný komisár, úvodom by som chcela sa viedriť k tomu, čo povedal koordinátor pán Gula. Úz. Myslím si, že by sme mali troška pána Parniera vystaviť tlaku, aby sme sa dostali k nejakým deklaráciám, vyhláseniam. A myslím si, že sa musíme jednoducho dostať k podstate veci. Čiže aké sú zásady, z ktorých vychádzate pri vašich aktivitách? Áno, sú tu poučenia z krízy a momentálne sa rieši táto globálna kríza Máme tu vnútroštátne orgány, ktoré sa venujú tejto téme a vlastne európske štáty chcú slúžiť ako príklad. Čiže Európa by mala byť tým, kto bude viesť reformu medzinárodného finančného systému. To je fajn, ale ako chcete reagovať, keď zistíte, že partnery Európskej únie sú už veľmi ďaleko od toho, že by chceli ehm, prijať tiež takýto veľmi mm, entuziastický prístup alebo uplatniť ho, pokiaľ ide o reformu. Okrem toho treba zohľadniť aj konkurenčnú schopnosť finančného sektora Európy vo vzťahu ku konkurentom z tretich krajín. Čiže ste ochotní, ak bude potrebné, e, byť aj troška menej idealistom, pretože Európa je dosť je veľmi idealistická v mnohých aspektoch, ale ste ochotní E, toto urobiť aj vo vzťahu k tým 6 miliónom ľudí, ktorí pracujú vo finančnom sektore. Toto, áno, toto nie je uh, sektor, kde by bolo veľa idealizmu. Európa musí mať uh, teraz ambíciu vziať si ponaučenie. My sme teraz na čele, my sme lídri medzinárodných reforiem zavádzame pravidlá v oblasti odmeňovaní finančných pracovníkov. Ako som hovoril, netýka sa to iba bank. V rámci smernice o kapitálových požiadavkách. Ja by som nechcel stavať do opozície schopnosť a reguláciu. Myslím si, že toto je teraz šanca pre európsky, pre európsky sektor financií e, mať novú reguláciu a vziať si ponaučenie. Nemyslím si, že politicky ani z humaného hľadiska si môžeme dovoliť druhú takúto krízu, a, akú sme mali. Čiže potrebujeme finančné produkty, ktoré sú vysledovateľné, kvalitné. Madame Luling, e, neberte to zle, ale toto platí aj napríklad pre víno alebo iné potravinárske produkty a tie isté zásady musia platiť aj pre finančné produkty, čiže musíme vedieť, odkiaľ pochádzajú tieto produkty, akú majú kvalitu. Čiže tá vysledovateľnosť, ktorá existuje pri potravinách napríklad, musí existovať aj tu. Mňa samozrejme veľmi zaujíma, ja som veľmi e, vášnivý v tejto téme, vysledovateľnosti produktov, ale naozaj je to dôležité, je to dôležité pre spotrebiteľov. Máme tu globálnu krízu, potrebujeme aj globálne reakcie. Partnery, ktorí podpísali záväzky G20, musia uplatňovať tieto sľuby, ktoré, ktoré dali. Myslím, že už ste vlastne minuli svoje dve minúty v rámci prvej otázky, takže bohužiaľ pokuta je v tom, že vám nedávam ďalší čas. Pokračujeme pán Karas. Nech sa páči. Úprimne, e, teda srdečne vás vynám, vítam tu späť. Tak si predstavujem komisára, ktoré má e, politické osobské schopnosti. Má e, schopnosti, politické schopnosti a odhodlanie. Dve otázky. Prvá otázka parlament sa jednoznačne viedil za návrh rady pre finančný e, dohľad. Takisto, e, kedy chcete predložiť podľa návrhu ECB e, tento návrh teraz bazilický výbor zavezuje viaceré členské štáty k tomu, aby sme začali vypracovať určitú legislatívu ako môžeme zabezpečiť, aby parlament súbežne e, bol zapojený do činnosti Bazilejského výboru AG20 e, v rámci prípravy legislatívy. A aké máte predstave o našej možnej spolupráci? Pán Karas, toto bola veľmi odhodlaná práca o veľmi e, dôležitej téme o vlastnom kapitále. E, štvrtá smernica, ktorá je prepojená na globálny rámec pre otázky dohľadu a regulácie. V otázke dohľadu nie sme ešte v cieli. Rada sa vyjadrila. Ja by som bol radšej, keby sa vyjadrila k eh, dohode. Teraz sme v tom procese a parlament prispeje pridanou hodnotou. Ja nepoviem menej ako to, čo povedala súčasná komisia vo svojom pôvodnom návrhu o právne záväzných právomociach eh, riaditeľov. Musí to byť celé dôveryhodné a efektívne. Európsky parlament bude samozrejme zapojený, potom tu máme nariadenie e, z Bazileja. Ja som otvorený e, všetkému. Ja sa budem stretávať aj s ďalšími komisármi, ktorých sa to týka. Už máme niektoré schôdzky aj naplánované. Myslím si, že v tomto parlamente, najmä v tomto výbore, je veľa skúseností, veľa znalostí a názorov. Komisia aj rada by mala zohľadňovať tieto skúsenosti a využívať ich. Pán Karas nemá e, doda- doplnkovú otázku, takže skupina SAD, pán Skinner. Uh, thank you, Commissioner Designate. I'm conf- Ak dovolíte, som presvedčený o tom, že ste si vedomí toho, že finančný sektor v Európe má byť ozaj silný, či už vo Frankfurte, Paríži alebo v Londýne. Európska únia má veľmi rozvinuté finančné centra. Hovorilo sa o G20 a hovorilo sa tiež o prísnych regulačných normách, aj keď máme pred sebou určité ťažkosti. Ale si myslím, že už niektoré dobré normy Európa má a verím, že budete sa tiež uverovať touto cestou. Pokiaľ ide o medzinárodnú dimenziu tejto vašej práce, mohli by ste nám povedať, prosím, ako hľadíte na rozvoj ekvivalencie. To je tiež potrebné zistiť, ako budú s nami pracovať a spolupracovať partnery. Nesúhlasíte, že by sme dokázali dosiahnuť len čiastočný efekt na globálnej úrovni. Dokonca by sme mohli znižiť našu konkurencieschopnosť, pokiaľ sa nám nepodarí dosiahnuť tú ekvivalentnosť. Nech sa páči. celý svet vie, aj tí, ktorí nás počúvajú e, zvonka, vyhráte dôležitú úlohu ako spravodajca pre Solventnosť 2. To je veľmi dôležitý legislatívny akt. A uplatňovanie tejto legislatívy bude mať e, veľké dopady najmä na poisťovací sektor. Ešte raz chcem povedať, že máme dočinenia s úplne globálnou krízou, s niečím neslýchaným doteraz. A my najskôr musíme urobiť nápravu u nás doma, v našom dome v Európe. A potom musíme postupovať transatlantickým dialogom a hovoriť aj s veľkými ďalšími partnermi, s Čínou, pretože to je hospodárska veľmoc. Musíme teda pracovať aj s nimi, aby sme urobili pokrok. Ja tomu obetujem veľa času, opakujem, budem sa venovať tomu medzinárodnému dialogu. Budem hovoriť aj o účtovných normách a o pravidlách prudenciality. Ak chceme vytvoriť dobré pravidlá, efektívne, musíme hovoriť všetci o jednej veci, musíme mať spoločný referenčný rámec. Napríklad Deutsche Bank, nemecká banka, keď si pozriete ich účtovníctvo a porovnáte ich s americkými alebo s európskymi účtovnými normami, budete tam mať budete tam mať rozpätie od 1 do 2,2. Čiže je nutné, aby sa všetky, aby všetky tieto inštitúcie mali rovnaké celosvetové pravidlá. Nemusíme ísť ďaleko aby sme uviedli príklad. Všetci poznáte solventnosť 2. Ekvivalencia musí sa zakladať na nezávislom vyhodnotení, na spoločnej vzájomnej práci. To vyhodnotenie musí byť dobre a e, nezávislé predovšetkým. Um, v rýchlosti ešte, ak dovolíte, pokiaľ ide účtovníctvo. <clears throat> Dúfam, že zohráte dôležitú úlohu aj v rámci transatlantickej ekonomickej rady. Je to dôležité. A okrem tohoto, nemyslíte, že je dôležité, aby sme prišli aj s nejakou takou hodnotou, ktorá bude chrániť investorov aj spotrebiteľov a nie len bankárov z hľadiska ich bilancie. Ako to vidíme teraz. Toto za niekoľko minút samozrejme nemôžeme vyhodnotiť, otázku správnej trhovej hodnoty. E, nemám teraz na mysli asi úplne tú istú vec. Myslím si, že v otázkach noriem musíme nájsť rovnováhu medzi zachovaním stability a znížením e, rizika volatility a na druhej strane skutočnou hodnotou, tak aby sme urobili presnú fotografiu podniku. Ja na tom budem ešte pracovať so všetkými aktérmi, e, s pánom Skinnerom aj s ostatnými poslancami, ktorí niečo vedia o tejto otázke. Teraz tá otázka reciprocity, o ktorej ste hovorili, myslím si, že je tu o to záujem. Nesmieme byť ale naivní. Ďakujem prepáče, pozeral som sa do papierov. Pán El Kadraui má slovo, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pán dezignovaný komisár. Otázka odmenovania. Viete, že sa ukázalo, že systém odmien a bonusov často sa vypočítava na, krátkodob, na báze krátkodobých ziskov a z vysokorizikových transakcií. Čiže tento systém viedol k negatívnym výsledkom, ktoré sme potom videli. Čiže mohli by ste nám povedať trošku viac o vašom postoji k týmto veciam. Sú tu rôzne odporúčania, už z roku 2004 napríklad niektoré. Vo svojich odpovediach ste nám naznačili, že predložíte nejakú správu, ale štúdie poukázali na to, že podniky veľmi zriedka idú ďalej, než len potiaľ, čo vyžaduje právny rámec. Nehodláte podľa toho teda upraviť ten právny rámec, aby e, primysel... Nebudem sa vrácať k etickým alebo morálnym požiadavkám. A Adam Smith myslím, že podporil to, čo som chcel ukázať. Myslím si, že finančný sektor potrebuje pravidlá, ktoré spočívajú na morálke. Pán Elkar Draui je nutné povedať, že je tu prepojenie medzi rizikom a odmeňovaním. Ako je tu otázka, ako nadmerné odmeňovanie podporilo príjmanie rizika v niektorých finančných inštitúciách. Myslím si, že práve toto bolo jedným z dôvodov krízy a musíme nájsť teraz transparentné pravidlá, ktoré nebudú podporovať e, zbytočné riziko. E, môj cestovný plán to je vlastne princíp G20. Chceme prijať e, presné pravidlá v spolupráci s Financial Stability Board – Pani McCarthy vie lepšie ako ja, že tieto pravidla ešte nie sú implementované. Ani štruktúra odmeňovania ešte nie je. Ale dúfam, že prvé čítanie tohto textu bude rýchle. Pán El Kadrawi, nie som šokovaný tým, ak by sme išli ďalej, ak, keby sme nastojili na zodpovednosti akcionárov. Myslím si, že aj toto sa ich týka a aj iné sektory by tým mohli byť e, dotknuté napríklad e, alternatívne investície. E, Ďakujem vám za vašu odpoveď. Môžem jednu nadvezujúcu otázku. Prosím, súhlasíte s tým, že takáto európska legislatíva by sa mala uplatniť nielen v širšom smysle na finančný sektor, ale aj na všetky registrované podniky. Ďakujem. Trošku odpoviem týmto smerom a spomeniem banky, poisťovne, investičné e, fondy. Moja odpoveď je áno. Takže teraz pán Klinc. Pán Barnier. Hlavnou chyba e, krízy je to, že väčšia časť našich občanov stratila dôveru e, do trhového e, hospodárstva a finančníctva, aby sme podarilo sa nám zabraniť veľkej šíreniu paniky ale teraz e, e, vidíme určité e, náznaky nacionalizácie protekcionizmu. Spotrebitelia však majú dojem, že tí, ktorých nezodpovednosť spôsobila krízu, dostanú sa bez akýchkoľvek postihov. Napríklad v Nemecku e, e, zamestnanci, e, ktorí 30 rokov pracovali v podnikoch, boli jednoducho prepustení a ostatní odchádzajú bez akékoľvek trestu. Akým spôsobom by sme podľa vás mali znovu získať dôveru občanov? Si des gens n'ont pas respecté ak títo ľudia nerešpektovali zákony. Už e, v každej našej krajine existuje spravodlivosť a v určitom prípade treba ľudí e, potrestať. Niekto jednoducho nerešpektoval zákony. Máme tu okrem toho ešte európsku legislatívu na to, aby sme znovu do sektora zaviedli e, spravodlivosť, etiku a morálku. Toto potrebujeme v hospodárstve. Myslím si, že hospodárstvo potrebuje trh, ale tento trh musí byť v službách trvalo udržateľného a spravodlivého rastu. Keď som bol ministrom zahraničia mojej krajiny, v OSN po prejave prezidenta Busha som povedal, Bush totiž hovoril o bezpečnejšom svete. Ja som povedal, že bezpečnejší svet je spravodlivejší svet. My máme práve za toto zodpovednosť. Ja ako komisár, vy ako poslanci, prostredníctvom týchto zákonov jednoducho budete robiť svet spravodlivejším. Nie eh, na to, aby sa ekonomika stávala zraniteľnejšou, nie Chceme, aby bola udržateľnejšou. Ak nebude spravodlivosť, kvalita a etika v tomto svete, mm, keď vidíme tieto obrovské sumy, o ktorých som hovoril, tak potom môžeme očakávať revoltu ľudí. Chcem, aby Európa bola e, lídrom toho spravodlivejšieho sveta. Wir sollen uns nichts vormachen. Äh, das Gebiet... Tie oblasti, e, ktorým sa budete venovať, pre väčšinu občanov je vecou za neviem koľkými e, zavormi. A myslím si, že musíme na tom pracovať a premyšľať, čo ešte sa dá urobiť, aby sme naozaj e, získali späť dôveru občanov aby navkli ich pre Európu. Takže následná e, otázka. E, e, máme v Nemecku organizáciu, ktorá pravidelne kontroluje kvalitu rôznych služieb a tovarov a hodnotí ich. Viete si predstaviť niečo podobné pre finančné produkty? Hey. Là, vous parlez de la qualité des produits alimentaires. Vy hovoríte teraz, myslím, že v prípade Nemecka o kvalite potravín, nie? O všetkých, o všetkých produktoch. Čiže kvalita produktov v každej krajine máme určité administratívne štruktúry, úrady, ktoré v mene štátu kontrolujú kvalitu a bezpečnosť výrobkov. Ja si myslím, že by sme mali byť e, práve pozorní na hraniciach e, európskeho trhu, tak aby produkty naozaj rešpektovali e, potravinovú bezpečnosť, e, environmentálne pravidlá a tak ďalej aby podliehali takým pravidlám, ktorým podliehajú naši výrobcovia. Nie je to ale protekcionizmus. Pokiaľ ide o finančné produkty, nadviažem na to, čo povedala pani Luling, Hovorili sme o poľnohospodárskych komoditách. Myslím si, že malým aj veľkým sporiteľom by sme mali e, za, zaručiť bezpečnosť e, produktov na trhu. A toto bude práve úloha e, dozorných orgánov. Budú dbať na národnej a európskej úrovni na efektívnosť týchto finančných produktov. Uh, Mr. Giegold for the Greens. Giegold, v podstate by som chcel trvať na tom, že v tomto výbore mám ozaj toho ducha spolupráce. Ten je veľmi silný a preto by som chcel zopakovať dve otázky a rád by som na ne dostal odpoveď. Konkrétne otázky. Poprvé, ako chcete zabezpečiť, že finančný sektor vlastne E, taktiež vezme na seba e, svoj podiel toho, aby sa splatilo to, čo treba. Po druhé, ako chcete zabezpečiť, že v budúcnosti tento parlament bude v procese rokovaní v bazilejského výboru, pretože to je veľmi dôležité aj z hľadiska tej legislatívy, ktorá už bola niekde prijatá inde. Čiže na toto by som poprosil veľmi konkrétne odpovede a aj vo svetle toho, čo ste vyslovili ako svoje záväzky. Ďakujem. Myslím si, že ak chcete, sa môžeme stretnúť. Závisí to od vás. Ja by som bol veľmi rád, keby sme sa stretli vo výbore aj s koordinátormi, aj so spravodajcami. Myslím si, že toto si vyžaduje integralitu záväzkov vyplývajúcich z zmluvy. Samozrejme, je tu aj tripartitná dohoda, ktorá bude základom medziinštitucionálnej spolupráce, na základe ktorej sa bude implementovať nová zmluva. Toto je ten eh, rámec a okrem formálneho právneho rámca budem vás ešte informovať a to je v mojom záujme, bude to v mojom záujme, pretože e, my budeme príjmať e, právne akty spolurozhodovaním. A v tom prvom bode ste hovorili, dotkli ste sa toho, ako finančný sektor, ktorý bude zodpovedný, sa bude podielať. Chcem hovoriť o tom otvorení. Je to myšlienka, dane. Pán Tobin ako prvý hovoril o e, daní z finančných transakcií, potom sa hovorilo o daní pre banky, potom sa hovorilo o daní pre všet- na všetky finančné toky. Ale otázka je, aký bude daňový základ takejto dane a potom e, druhá otázka je, ako budeme používať výnosy z tejto dane. Niektoré štáty hovoria, že tým zaplatíme E, naše dlhy, tie náklady, ktoré sme mali. Iná myšlienka, ktorú skôr podporujem e, z osobných dôvodov, je, aby sme výnosy z tejto dane e, využili na rôzne veľké výzvy, napríklad to, čo sme riešili v Kodani, alebo hlad vo svete, ekológia, rozvojová pomoc a tak ďalej. Ja som otvorený takejto myšlienke. In the... Takže eh, v našej administratíve, ktorú budete mať pod svojim vedením, ja, máte tam viacero expertných skupín, ktoré majú značný vplyv na jednotlivé aspekty legislatívy. V týchto skupinách expertov nie sú spotrebiteľské organizácie ani odbory a možno nejaká malá minorita, malá menšina teda, alebo takto to sformulujem, môžete zabezpečiť, že to zloženie týchto skupín odborníkov bude vyvážené a že ich zloženie bude v plnej miere aj zverejnené. Ďakujem. Oui. D'abord, l'administration que j'aurai le prvom rade administratíva, ktorú som riadil, je veľmi kvalitná a ja som medzi nimi stretol veľa riaditeľov a šéfov jednotiek, ktorí sú kvalitní. Ja by som bol veľmi rád, keby som naozaj mohol viesť takúto administratívu. My ešte nemáme konsenzus a preto existujú rôzne výbory expertov, a budeme zadávať aj hodnotiace štúdie, expertné štúdie, ktoré budú nezávislé a budú čo najkvalitnejšie, aby pomáhali našej práci ako nezávislej administratíve. Vy ste spomínali výbory, ktoré existujú. Pravdepodobne ich budeme potrebovať, takže odpoveď je pozitívna. Samozrejme, ešte preskúmam, aké sú to výbory, kde sa nachádzajú. Na začiatku O tretej som hovoril, že chcem zosúladiť e, potreby trhu s občanmi, s odbormi, so sociálnym vývojom a tak ďalej. A že chcem počúvať a chcem spolupracovať aj s výborom regionov a s ekosokom. Čiže ja naozaj podporujem takéto otvorenie sa, ktoré ste vy e, navrhli alebo spomenuli. No Posledným, ale v neposlednom rade, poslednými otázkami, teda pani Ford. Ďakujem veľmi pekne, pán Parnie, hlavne za vaše, vašu poznámku v tom zmysle, že finančný sektor by mal slúžiť ekonomike. Nechcem znova zažiť situáciu, kde globálna ekonomika vlastne sa dostala až na hranicu úplného kolapsu v dôsledku konania finančného sektora. Ďakujem vám za váš záujem o inteligentnú a rozumnú reguláciu. Spomínala sa tu aj legislatíva, že tu je 50 rôznych legislatívnych úprav, pokiaľ ide o derivatívy, bonusy a tak ďalej. Proste legislatíva sa musí e, zamerať tam, kde je potrebné platiť náležitú reguláciu. A to bude mať dopad na širšiu ekonomiku samozrejme. Často e, je tu ale kritika, že nedostatočne chápame. Najviac sa kritizuje smernica EAFM. Napríklad penzíne fondy by mohli byť až na úrovni 25 miliard ročne. Ak máme správne chápať ten zvyšok tých 49 ostatných smerníc, znamená to, že asi v komisii bude potrebné ich prepracovať, aby sme mali naozaj potom mali k dispozícii správnu, čistú formu návrhu zákonov, na ktorých môžeme spoločne pracovať. Ďakujem. Cieľom je, aby to, čo robíme, malo e, cieľ, e, zmysel aby to bolo efektívne. Ak chcete začať e, novú etapu s veľkou dávkou dobrovoľnosti, nehovorím, že to všetko začne dnes už pred druhou Barozovou komisiou boli mnohé iniciatívy legislatívne v, mojej, v mojom portfóliu. 1600 textov, ktoré zabezpečujú fungovanie vnútorného trhu. Sú to inteligentné finančné pravidlá, právne úpravy. Ja si želám efektívne úpravy a chcem takisto vyhodnotiť všetky tieto legislatívne texty. Sharon Bowles mi dala tento dokument na začiatku, myslím si, že tak ako aj pánovi Almuniovi. Ja som ochotný to podpísať, pretože to sú všetko legitimné požiadavky, teda že urobíme dobrú, dobré vyhodnotenie textu o hedžových fondoch. Vy ste hovorili o manažeroch hedžových fondov a o depozitároch. Toto si všetko vy, vyžia, vyžiada v budúcnosti veľkú silu, veľkú schopnosť presadiť sa. Nemôžeme pracovať bez transparentnosti. Tak ako sme konštatovali v minulosti, potrebujeme dobré pravidlá a to potrebujú aj ľudia, aby mohli e, svoje obchody budovať a to chceme dosiahnuť týmto textom. Teda chceme e, zlepšiť aj sprehľadniť situáciu. Vo... Toto sa týka textu o hedžových fondoch, ale samozrejme ja som ochotný vyhodnotiť celý korpus legislatívnych textov spolu s vašim výborom. Ďakujem. Ďakujem teda toto skutočne nám pomáha, že sa bude skúmať samozrejme ten princíp legislatívy a nie tie neumyselné dôsledky. Mohli by ste mi povedať váš názor na dopad eh, výhod v tejto oblasti legislatívy a aký to môže mať dopad na dopad finančných služieb, keď sa tieto rozhodnú povedzme prejsť eh, niekde mimo dosahu našej legislatívy. Ďakujem. Každý prevezme svoju zodpovednosť. Každý priemyselný, ak by každý priemyselný sektor delokalizoval svoje aktivity, preniesol ich do inej časti sveta, pretože by musel podliehať inak pravidlám transparentnosti a dohľadu, Myslím si, že takíto ľudia, ktorí toto robia, budú musieť prevziať zodpovednosť. Finančníci v Londýne aj inde budú musieť pochopiť, že ich výhodou aj ich záujmom bude práve to, že budú pôsobiť na kontinente, kde platia pravidlá a dohľad. Všetky riziká, ktoré sme videli, eh, vyplývajú niekedy aj z nepriateľstva a nepochopenia zo strany ľudí. Preto musíme pracovať na inteligentných pravidlách. Chcem počúvať celý svet všetkých ľudí. Nechcem oslabovať finančný priemysel, pretože ho potrebujeme, ale musíme ho zreformovať. Určite ho inteligentne zreformujeme. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A tým sa dostávame k záveru kola otázok. A teraz organizačné otázky. Mojou úlohou v rámci tohoto je oznámiť, že prebieha hodnotenie kandidátov pre Ekon. Súde konať dnes sú v 20.00 v miestnosti 5G2 a zajtra ráno budeme pokračovať od 9.00 hodiny v miestnosti 1G2. Teraz odozdávam slovo Malkomovi, aby ukončil svoje organizačné pripomienky. Pardon, želá si pán Barnie ešte vysloviť nejaké záverečné slovo. Aj tak už meškáme 10 minút, vlastne už sme prekročili čas. Nejakú minútku vám dáme, nech sa páči. Pani predsedníčka, cítim sa dobre medzi, medzi vami. Rád by som ostal celý večer, keby sa to tak dalo. A vrátim sa, ak budete chcieť. Chcem sa poďakovať pani predsedníčke, pánovi predsedovi e, za e, to, že ste ma prijali. Ja som si e, zaznamenal, že pani Sharon Bowles chce kvalitné pravidlá. Nejde o to, aby sme príjmali legislatívu len kvôli legislatíve, Musíme ju prijať preto, lebo potrebujeme dobré pravidlá, aby sme reagovali na výzvy, aby sme urobili pokrok. Investujem veľa energie do práce priamo v teréne. Budem sa starať o veľké sektory európskeho trhu, na ktorých vám záleží. Raz týždenne plánujem, dúfam, že dodržím tento sľub, raz týždenne pôjdem do nejakého hlavného mesta členského štátu, aby som sa stretol s Národným parlamentom alebo s asociáciami alebo s odbormi, aby som sa s nimi rozprával, aby som ich počúval. Ďakujem za e, dôveru, ktorú ste vo mňa vložili a ďakujem za to, že mi dávate možnosť e, zosúľadiť záujmy mužov a žien s vnútorným trhom, ale aj s finančnými službami. Ďakujem. Uh, Dámy a páni, takže keďže takto sa vyvinula situácia, som otváral a aj budem končiť toto vypočutie. Ďakujeme kolegom za záujem o túto tému. Ďakujem kolegyne Sharon Bowles a ďakujem predovšetkým Mišovi Barnie za veľmi komplexné odpovede a mojim kolegom chcem povedať, že sa stretneme na, v miestnosti 4Q1 o 20. hodine. Ďakujem aj tlmočníkom touto cestou a prajem všetkým príjemný a dobrý večer. Dovidenia.